Let me start our summit. Takže ak dovolíte, <laughs> zahájim dnešné zasadnutie. Vítajte v Európskom parlamente. Vítam veľského princa. Vaša výsosť je nám cťou mať vás v našom kruhu pri preberaní tak významnej témy my si uvedomujeme, že nízkouhlíkové hospodárstvo a prosperita to sú to je veľmi dôležitá téma, veľká výzva, pred ktorou stojíme. Vaša výsosť, vážený pán Rompoj, vážený pán Barozo, drahí priatelia, dámy a páni. Vítajte v Európskom parlamente. Vítajte všetci, čo ste tu ako aj hostia. Ak dovolíte, začnem e, jednoduchou konštatáciou, že Európsky parlament je najekologickejším združením na svete od našich prvých eh, volie v roku 1979 má Európsky parlament environmentálny výbor. A to je skutočne miesto, kde sa preberajú tieto otázky. A pred Prv, než e, sa e, môžu prijať legislatívne akty zamerané na životnú, životné prostredie, tak e, musíme dať priestor diskusii, výmene názorov. to je podstata demokratickej spoločnosti. A musia tomu predchádzať konferencie také ako tá dnešná myšlienky, ktoré sa objavia na takýchto diskusiách, prispejú k lepšej legislatívnej tvorbe, pretože prispievajú k nájdeniu riešení. E, dámy a páni, náš e, dnešný vznešený host je jeho e, výsosť a je to spoluhostiteľ dnešnej konferencie. Je to veľský princ, ktorý už viac ako 25 e, e, rokov sa čulo zaujíma o environmentálnu problematiku e, každodenne pôsobením v nadáciách jeho kráľovská výsosť ide vzorom, ako žiť a konať s plným e, rešpektovaním prírody, ako uchovať našu planetu pre ďalšie generácie. Ja spomeniem len jednu spomedzi množstva jeho iniciatív. Je to e, projekt zameraný na dažďové e, pralesy, ktoré chránia ktorý chráni daňové pralesy pred deštrukciou ľudskou činnosťou vaša výsosť, posledne ste boli na pôde EP pred troma rokmi a konštatovali ste, e, že odbíjajú hodiny, ktoré znamenajú e, hodiny e, odbíjajúce údel, ťažký údel našej planety. Ja vás chcem uistiť o tom, že naša nová stratégia Európa 2020 má zabezpečiť novú zelenú ekonomiku. A 5. maja eh, v roku 2010 eh, boli prezentované na pôde Európskeho parlamentu práve tieto eh, strategické kroky. A toto má byť to premostenie vyústiujúce do aktivít, ktoré predstavuje skutočne environmentálne aktivity, ktoré majú prispieť nielen k k zníženiu energetických nákladov a prispieť k zlepšeniu miery zabezpečenia energetických zdrojov. Má to pomôcť aj e, energetickej e, e, efektívnosti a účinnosti a najlacnejšia, najlepšia energia je taká, ktorú nemusíme ťažiť, ktorú nemusíme použiť. Naše ciele sú skrátené označené ako 3x20. To je zakotvené v stratégii Európa 2020. 20 menej skleníkových plynov, 20 energetické úspory a 20 obnoviteľných energií v rámci energetického mixu. Ideme týmto vzorom celému svetu, vážení dámy a páni, dosiahneme nízkouhlíkové hospodárstvo, len ak sklbíme aktivity medzi súkromným, štátnym a mimovládnym sektorom. A našou povinnosťou je vytvoriť právny rámec, ktorý to umožňuje a e, firemný firmný sektor sa musí správať sociálne zodpovedne. A máme tu dnes zástupcov firmnej komunity. Som veľmi rád, že sa dostavili v hojnom počte. Dámy a páni, e, naši voliči sú vašimi klientami klientami, klientami vašich firiem alebo sú sympatizantmi vašimi. Ale čo je dôležité si uvedomiť je to, že e, sú to e, Európania, ktorí chcú žiť vo svete, ktorý je environmentálne orientovaný. Vaša kráľovská výsosť, máte slovo. Uh, Vážení páni predsedovia, veľa ctení hostia, dámy a páni, keďže len pomerne nedávno sa mi dostalo privilégia osloviť tento parlament, bol som trošku zarazený a veľmi milo prekvapený tým, že ste ma opäť po pomerne nedávnom stretnutí E, že sa mi opäť dostalo pozvania do vášho, e, do vášho e, kruhu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme nasadiť naše hospodárstva na trajektóriu nízkouhlíkovej prosperity. Ja si uvedomujem plne, plne že sa každodenne zaoberáte touto vážnou otázkou a snažíte sa nejako navigovať to hospodárstvo v týchto turbulentných časoch za takej za takej vážnej ekonomickej situácie. Ale e, veľmi nás teší, že tu v Bruseli sa toľko toho urobilo a aj e, robí e, v prospech zásadných zmien, ktoré zohľadňujú dlhodobé ekonomické dôsledky klimatických zmien a vôbec vyčerpávania prírodného kapitálu sveta. Ja využím túto príležitosť na to, aby e, som, aby som trošku polemizoval o tom, e, e, ako vyzerá ten naliehavý problém a ako treba k nemu pristúpiť. Zrejme musíme prehlbiť naše chápanie vzťahov medzi potravinami, energiou, vodou a ek- ekonomickou bezpečnosťou a politikami, ktoré ovplyvňujú tieto oblasti. Tento vzťah e, je čoraz významnejší vzhľadom na neustále narastajúci dopyt a e, súťaž o pôdu a ďalšie dôležité zdroje. A to všetko má dopad na ceny a zároveň, ako ste si ste všetci povšimli, zásadným spôsobom to ovplyvňuje prejavy počasia. Ja som historikom, nie ekonómom, ale je pre mňa zrejme to, že reagovať na dnešné problémy len štandardným konvenčným problémom, e, pardon, e, konvenčným prístupom, ktorý sa odvíja od rastu HDP, e, predstavuje len krátkodobé riešenie, určite nie riešenie dlhodobého charakteru. Prečo to tvrdím? E, pretože e, skutočne e, nie je mi jasné, ako by sme dokázali dosiahnuť rast HDP z dlhodobého hľadiska, ak budeme postupovať v konzumovaní našej planéty tak bezostične, ako tomu bolo doposiaľ musíme si, si uvedomiť, že ten vzťah medzi odolnosťou ekosystému prí, prírody a Eh, odolnosťou národných ekonomík je priamy vzťah. Ja viem, že teraz sa eh, veľa hovorí o tom, čo to znamená tá odolnosť. A viete, eh, domnievam sa, že dobré vysvetlenie tohto pojmu je schopnosť absorbovať, odolávať, prispôsobovať sa externým šokom. A ak teda systém, e, e, e, ekosystém našej matky Zeme sa rozpadáva a javí sa, že je tomu tak, ak tieto systémy sa budú oslobovať alebo dokonca skolabujú, tak jednoducho ten kapitál, ktorý predstavuje príroda, stratí svoju sebe vlastnú odolnosť a to znamená, že aj ekonomické systémy stratia svoju odolnosť. Grafickým veľmi markantným príkladom toho, čo som uviedol, dámy a pani, je neblahý osud eh, dažďových pralesov sveta. Treba si uvedomiť, že 6 miliónov hektárov dažďových pralesov sa stráca každým e, rokom. A my sme vlastne už spálili, zničili tretinu tropických dažďových pralesov počas ostatných 50 rokov. Keď si predstavíme 6 milión hektárov, tak to je 24 e, tisíc futbalových hrísk. Toľko sa stráca každý deň. A e, Vieme si len predstaviť, že tým sa strácajú dôležité e, rastliny, fauna, flóra a tie sa strácajú navždy. A pretože e, sa aj strácajú týmto stromy, nedokážu e, zabezpečiť transfer miliard tón vody do atmosféry, čo samozrejme narúša E, klímu a to má vážne dopady na stabilitu produkcie e, potravín. Takže spanovanie hektárov dažďových pralesov má priamy dopad na náš život, e, na život mnohých komodít a to znamená, má priamy dopad na hospodársky rast a prosperitu na miestnej úrovni. V ostatných dňoch vyšlo na povrch, že Objavenie sa sucha, storočného sucha, ktorý sa v ostatnom období počas ostatných 5 rokov objavil dvakrát, e, znamenal e, smrť takého počtu stromov v Amazonii, e, ktoré, že to spôsobilo, spôsobilo skutočne obrovský nárast skleníkových plynov. Musíme, zasa, za, musíme zastaviť deforestáciu. A to nie je len otázka e, životného štýlu, ale má to kritický význam. Musíme sa odkloniť do nášho konvenčného modelu hospodárskeho rastu, ktorý sa odvoja od produkcie a spotreby tovar, tovarov e, a statkov, ktoré sú produkované E, vysokouhlíkovými technológiami. Musíme sa postaviť tejto výzve, výzve, ktorá znamená odčlenenie ekonomického rastu od zvyšujúcej sa spotreby a to všemožným spôsobom, aby sme dbali o ekológiu matky prírody a aby naše a zároveň aby naše ekonomické potreby neťahali za kratší koniec. Musíme sa zamerať práve na tú odolnosť a, a musíme skutočne vytvoriť taký rámec, ktorý umožní nájsť riešenie uvedenej dilemy Žiaľ, pri hľadaní riešenia si nemôžeme dovoliť zlyhanie a úspech pri, pri vytváraní a budovaní priemyslu, ktorý e, sa opiera o nízkouhlíkové technológie, je jednou e, cestou. A určite je to e, záruka záruka ekonomickej orientácie, ktorá má e, budúcnosť. A je to cesta k zabezpečeniu konkurencie schopnosti Európy. Našťastie objavujú sa veľmi sľubné signály e, pokroku. Ja som veľmi úzkoslivo sledoval e, strategický plán v oblasti energetických technológií. To by malo znamenať transformáciu celej Euró- celého európskeho energetického systému. Týmto dávate celému svetu krásny príklad, veľmi posmelujúci príklad. Ja si uvedomujem, e, že museli ste naraziť na množstvo ťažkostí, e, keď ste si vytýčili veľmi smelý e, cieľ v EÚ znížiť skleníkové plyny o 20 do roku 2020, ale e, vedci, odborníci na klimatické e, zmeny, e, drvivá väčšina z nich nás varuje, že aby sme predišli, aby sme zvrátili prejavenie sa tých najhorších dôsledkov klimatických zien, musíme znížiť emisie CO2 najmenej o 50 do roku 2050. To znamená, že váš ambiciózny cieľ na rok 2020 môže predstavovať len minimálnu ambíciu mali by sme sa snažiť o dosiahnutie až 30 a, a táto ašpirácia EÚ je čosi, e, čomu čomu veľmi prajem a čomu sa teším. Neopomínajme eh, však polnohospodárstvo, ktoré vykazuje vysokú energetickú závislosť. Jedna štúdia poukázala na to, že osoba, ktorá mm, má typickú eh, západoeurópsku eh, stravu, tak v podstate skonzumuje 4,4 litra dízlu nafty, palivovej nafty denne. A tento e, faktor pomohol FAO pri e, vlastne presadzovaní určitých snách. Musíme si uvedomiť, že Eh, vo svete, kde jedna miliarda ľudí hľaduje, ďalšia miliarda má eh, skladbu stravy, ktorá je eh, veľmi slabá na dôležité živiny. A na druhej strane iná miliarda trpí zdravotnými dôsledkami prejedania sa a obezity. A musíme si uvedomiť, že v rozvojovom 10 polnohospodárskej výroby sa vlastne stráca, e, než sa dostane na trh. E, zlá, e, nedokonalá správa pôdneho fondu znamená to, že výnosy sú len na úrovni 40 svojich možností. A žiaľ, musíme si uvedomiť, že E, polnohospodárstvo neblaho ovplyvňuje aj morské, morské ekosystémy práve tým, že sa dostávajú do vody a do mora e, chemikálie používané v polnohospodárstve. V dôsledku toho vznikajú mŕtve zóny v moriach, kde nedokážu, kde nedokážu žiť e, ryby Mm, globálny environmentálny výhľad UNEP z roku 2004 odhalil 140 takýchto mŕtvych e, zón a najznámejšia z nich je v Mexickom e, zálive a je to práve e, z dôvodu ekologických dopadov intenzívneho polnohospodárstva v takom tzv. kukuričnom páse USA. V roku 2002 táto mŕtva zóna dosiahla veľkosť štátu Massachusetts. Okrem toho, a som veľmi nerád, že to musím konštatovať, nedávna správa z Dánska navrhuje taký možný scenár, kde kombinácia vysokých teplot a zvýšené úrovne CO2 povedú k persistentným mŕtvým zónam a to bude znamenať, že z úrovne dnešnej 2 všetkých oceánov v roku e, Mm, v roku 2100 to môže dosiahnuť 20 Možno je potrebné spomenúť, že 25 celkového množstva e, CO2 dokáže absorbovať oceány očakáva sa, že táto ich schopnosť e, sa postupne bude znižovať. E, toto zníženie v rokoch 1997 do roka 2005 predsťahovalo, predsťahovalo veľmi e, výrazný podiel. A to sa prejavuje aj na e, trhoch, najmä s e, rybárskymi výrobkami. Okrem toho, zdravie a e, celkový dobrý stav našich oceánov má tiež e, negatívne črty v dôsledku prílišného rybolovu, nezodpovedného rybolovu, ďalej klimatických zmien, znečisťovania životného prostredia a taktiež znižovania kvality podmienok miesta najväčšieho výskytu väčšiny živočíchov. Uvedomujeme si tieto hrozby a preto je potrebné zaujať holistický prístup. Dá sa predpokladať, že nové druhy polnospodárstva, nové druhy pestovania eh, rastlín môžu byť eh, možno spôsobom, ako vyrovnáte tento nedostatok eh, živín. Predpokladám, že napriek tomu, že sa poskytujú obrovské dotácie každoročne, práve dosahujeme opačný dopad celé odvetvie rybolovu je e, takmer na kolenách. E, je potrebné pripomenúť si, že toto odvetvie prispieva viac ako 200 miliardami dolárov e, svetovému HDP ale možno to už nebude pokračovať, pretože je skutočne v veľmi zlej situácii. Tento problém by sa mohol však využiť ako riešenie iných víziev, ktoré stoja pred nami v iných oblastiach, napríklad výskum v oblasti rybolovu tu nejaká modroplutvého naznačujú, že dotácie vo výške 120 miliónov dolárov prinášajú zisk iba vo výške 70 miliónov dolárov. Výskum dokazuje, že udržateľný prospekt budúcnosti pre rybolov, dokonca aj bez dotácií, by mohol prinášať zisky vo výške 310 miliónov dolárov každoročne. Ak sa počty tu nejakou podarí e, udržať na mm, stabilnej úrovni. Podľa odhadov Svetovej banky, ak by sme zrušili tie narušené dotácie, e, ktoré e, teraz sú v platnosti a ktoré nie sú efektívne, tak e, globálny rybolov by prispieval vo výške 250 miliard dolárov k globálnemu HDP každoročne a táto suma by bola udržateľná. Toto nám ponúka aspoň záblesk nádeje riešenie z dlhodobého hľadiska. Nie je to iba krátkodobá úľava, um, z ktorej by mali prospech iba um, niekoľkí aktéry. Viem, že by si to vyžadovalo veľmi komplikované rozhodnutia a komplikované opatrenia, ale ak by sme pozdvihli svoj pohľad od súčasnosti a pozreli sa skôr do budúcnosti, um, neviem, či naozaj máme nejakú alternatívu voči tomuto postupu. Dúfam, že chápete, čo chcem povedať. Musíme dnes robiť viac, aby sme zabránili katastrofe zajtrajška. A to sa nám podarí iba, ak zmeníme celý náš prístup k ekonomickým problémom, ktorým čelíme. Ak chceme, aby naše polnospodárske systémy a námorné systémy boli odolné z, dlhodobého hľadiska, musíme vytvárať politiku v každej oblasti tak, aby skutočné náklady zničovania životného prostredia a nišenie prírodného kapitálu boli v popredí nášho úsilia. Ja e, sa už venujem sledovaniu týchto javov e, viac ako 30 rokov a mal som to šťastie, že som mal k dispozícii rady aj veľmi významných celosvetových odborníkov. E, možno by som sa mohol s vami podeliť o niekoľko mojich názorov, ako by sme mohli postupovať v tomto smere. Navrhujem, aby sociálna a ekonomická stabilita bola postavená na hodnote, ktorá spočíva v miestnych spoločenstvách na tradíciách. Samozrejme, tak ako e, naznačuje správa medzinárodného hodnotenia e, hospodárskeho podhospodárskej znalosti, e, vedy a rozvoja, samozrejme za uznania príspevku, ktoré poskytujú napríklad diverzifikované formy poľnohospodárstva na zvýšenie odolnosti ekosystémov. Také politiky, ktoré podporujú e, rôznorodosť e, krajiny a tiež podporujú také výrobky, ktoré prinášajú pozitívne výsledky nielen v oblasti poľnospodárstva, ale tiež v cestovnom ruchu, v lesníctve a tiež v priemysle. Takže potrebujeme také politiky, ktoré sa budú sústreďovať na posilnenie rôznorodosti. Možno by sme mohli e, trošku zefektívniť verejné financie, aby sme využívali tzv. rozumné dotácie. Mali by sme zamerať e, tú rôznorodovú výbore, výrobe na niektoré konkrétne spôsoby a zároveň by sme mali chrániť e, verejné statky. Ak chceme zachovať tú odolnosť nášho polnospodárstva, našich morských e, živočíchov a rastlín, tak aby boli odolné voči šokom na medzinárodnej scéne, museli by sme sa vyrovnať s inými výzvami, ktoré súvisia s dopadom klimatických zmien. Navrhujem, aby sme aj zisk a stratu začali vnímať inak. Tak, aby podporovali eh, sociálnu zodpovednosť firiem a tiež zodpovednosť voči životnému prostrediu. To by nám umožnilo lepšie vyhodnotiť dopady našich činov. A práve to ma primelo k tomu, aby som zriadil svoj projekt eh, prijatia zodpovednosti za udržateľnosť pred šiestimi rokmi. Cieľom tohto projektu je mm, vyvinúť nový prístup k mm, podnikaniu, ktorý by zohľadňoval prepojený dopad finančných, environmentálnych a sociálnych prvkov na dlhodobý výkon organizácie alebo firmy. A musím povedať, že som veľmi rád, že čoraz väčší počet organizácií vrátane e, vlády Veľkej Británie a medzinárodných skupín ako EDF, Energy, ďalej e, HSBC a Aviva sa rozhodli prijať tento systém integrovaného predkladania správ. Minulý rok dokonca som rozšíril tento projekt tým, že sme spustili medzinárodnú skupinu, ktorá, ktorú podporujú mnohé úštovnícke inštitúcie a taktiež firmy, ďalej burzicených papierov a dokonca OSN. Najviac ma teší to, že táto iniciatíva už v predstihu predpokladala um, závery štúdie OSN o ekonomii ekosystému a biodiverzity, alebo TEEB, ktorá bola predstavená minulý rok v lete zhromaždeniu 193 ministrov životného prostredia v Nagoji. Po vyhodnotení niekoľko biliónov eh, dolarového vplyvu týchto hodnotení na svetové hospodárstvo sa nám podarí eh, zhodnotiť náš vplyv na prírodu a potom budeme schopní vyhodnotiť, ako tie služby, ktoré poskytujú prírodné ekosystémy, dokážu obstať v praxi. Zdôrazňovanie nejakých nových rámcov e, samozrejme je nevyhnutné v zavádzaní dlhodobých eh, politík eh, verejného sektora na podporu eh, zeleného ekologického hospodárstva. Toto by si vyžadovalo isté udržateľné riadenie zdrojov, ďalej produktívnejšie spracovávanie odpadu, vytváranie alebo stavanie ekologickejších nízkouhlíkových budov a tiež využitie existujúcich zdrojov, ako aj splňanie veľmi prísnych cieľov v oblasti efektívnosti, energetickej efektívnosti našich budov. Ak by sme sa boli schopní pozrieť na svet takýmto novým spôsobom, podarilo by sa nám využiť tieto nové udržateľné príležitosti. Sveté hospodárstvo by na jednej strane o mnoho viac zdôrazňovalo udržateľné územné plánovanie miest a zároveň by pomohlo firmám zachovať biodiverzitu ako aj ekosystémy. Na druhej strane by sme sa menej museli e, spoliehať na tie dotácie vlády a tie mechanizmy, ktoré práve naopak podkopávajú prírodnú odolnosť našich prírodných kapitálových zdrojov. Na to, aby sa nám podarilo zaviesť do praxe tieto riešenia, sú potrebné skutočne fungujúce partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom. Tak ako už naznačil pán predseda parlamentu. Okrem toho musíme využiť aj znalosti e, skúsených odborníkov, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Nemôžeme túto zodpovednosť prenechať iba na trh. Dlhodobé politiky verejného sektora musia byť koherentné a konzistentné tak, aby vytvárali také životné prostredie, ktoré bude podporovať investície do súkromného sektora. Iba takýmto spôsobom bude súkromný sektor schopný a ochotný zaviazať sa k investičnému kapitálu. Trh ponúka možnosti e, zrýchlených zmien v správaní, ale na to, aby boli tieto zmeny naozaj efektívne v praxi, musia sa sústreďovať e, na dlhodobé politiky, a to znamená potrebnú legislatívu, a taktiež potrebné dodržiavanie tejto legislatívy. K tomuto by som si dovolil e, dodať e, ešte jedno konštatovanie, ak dovolíte, a síce e, úloha spotrebiteľa. Prvnež my ako spotrebitelia budeme požadovať udržateľné produkty a služby nielen od firiem, ale aj od verejnej správy, Ehm, tak nebude nám ani ponúkaná takáto služba. Kladiem si otázku, prečo verejnosť e, nie je rovnako nadšená e, voči e, mnohým výhodám, ktoré spočívajú v udrateľnej budúcnosti. Dospol som k záveru, že už príliš dlho obhajcova životného prostredia sa sústreďujú na to, čo všetko v ľudskej činnosti musí skončiť ak neustále počúvame, že e, keď budeme žiť ekologicky, e, musíme sa e, vzdať všetkého, čo je pre nás príjemné v našom živote, tak nie je prekvapujúce, že ľudia nie sú ochotní pristúpiť na takúto zmenu. A práve preto som minulý rok začal iniciatívu s názvom Start, ktorá je zameraná na to, aby ukázala ľuďom, čo by mohli ľudia začať robiť, akú zmenu by mohli urobiť vo svojom živote, aby lepšie využívali prírodné zdroje E, teda za spolupráce s hlavnými európskymi firmami, napríklad Kingfisher a Eurostar, a rovnako ako s mnohými celebritami a odborníkmi na marketing, e, sa snažíme neoblomne dokazovať ľuďom, aké sú výhody v udržateľnosti. Ako mi povedal jeden odborník na reklamu, um, snažíme sa ukázať ľuďom, že je cool a moderné používať menej vecí. Možno je to prekvapujúce, ale zdá sa, že tento prístup k trhu je dokonca ziskovejší, ako dokázala firma Marx a Spencer, e, pretože takýto inovatívny prístup e, dokonca šetrí peniaze. Musím povedať, že verejná e, mienka, ktorú ovplyvňujú skeptici klimatických zmien, nenapomáha tejto našej iniciatíve. Tejto skeptici popierajú že e, ľudská činnosť a priemyselná činnosť ešte zhoršuje klimatické zmeny a globálne oteplovanie. Ich tvrdenie, e, že stovky vedcov na celom svete, mm, tí, ktorí sú presvedčení, a ja patrím do tejto skupiny, že toto tvrdenie je pravdivé. Títo skeptici e, tvrdia, že sme neobjektívny, e, že ide o, nejakú, o nejaké sprisahanie, že chceme e, zničiť e, systém, na základe ktorého funguje celý svet. Ja by som sa rada opýtal týchto ľudí, ako sa môžu pozrieť oči voči svojim vnukom a povedať im, že nedokázali zabezpečiť ich budúcnosť, že ignorovali všetky znaky, ktoré naznačovali, že um, to, čo si vysvetľujem ako cyklický proces a to, k čomu dochádza a čo je mimo našej kontroly, je spôsobené e, činmi ľudí. E, boli slepí a hluchí voči všetkým náznakom e, tradičných spoločností na celom svete, ktorí neustále varujú pred katastrofami, pretože oni sú schopní čítať tieto znaky, ktoré sa prejavujú v veľmi nepredvídaných a neočakávaných zmenách správania matky prírody. Neviem, či títo ľudia budú napokon zodpovední za to, že nie sú ochotní čeliť takémuto preventívnemu prístupu. Podľa mňa je to mm, dosť e, trpká hra rulety z oči voči dedictvu pre budúce generácie. A je to práve dedictvo, ktoré eh, môže veľmi ovplyvniť aj vaše rozhodnutie tu v Európskom parlamente. Dámy a páni, vážny pán predseda, veľmi trpezlivo ma počúvate a môžem vám prislúbiť, že to, o čom vy tu rozhodujete v Európskom parlamente, môže eh, primeť eh, iných tiež urobiť podobné hm, opatrenia. Teda ak vy budete dostatočne odvážni, aby ste využili túto chvíľu, aby ste postavili Európu na správnu cestu k prežitiu a k hospodárskej prosperite a takto by sme si získali aj nekonečnú vďačnosť našich potomkov a budúcich generácií. Ďakujem. Much, uh, ďakujem pekne, ďakujem uh, jeho kráľovskej vy, vysosti. Uh, v vašom príspevku ste poukázali na veľa dôležitých otázok uh, a vlastne máme prevezenú vodu, technológiu, energetiku. A my vieme, že E, hovoríme aj o financovaní e, týchto prvkov, potrebujeme energetické úspory, potrebujeme energetickú účinnosť a potrebujeme PPP projekty, sklbiť firemný a súkromný svet a snahu. Bez toho nedosiahneme e, žiadoci pokrok v tejto oblasti. Ďakujem vám pekne za e, e, veľmi významný príspevok, ktorý ste odprezentovali. Teraz dám slovo predsedovi komisie e, Jose Manuel Barrosovi. Eh, mm, eh, vaša kráľovská výsosť, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, pán pán Rumpoj, eh, dámy a páni, začnem tým, že skutočne môžem skonštatovať, že sme sa tu zišli v úžasnej zostave. Málo kedy sa stáva, že takáto skladba sa objaví na jednom mieste. Chcem sa poďakovať jeho kráľovskej výsosti za veľmi komplexnú prezentáciu plná inšpiráciu. Hovoríme o potrebe partnerstva a chceme, aby Európa bola na trati trvalo udržateľného rozvoja. Ďakujem e, e, Velskému princovi za cambridgeský program a e, teda a za spolu hostovanie spolu s Európskym parlamentom tejto konferencie, e, tohto e, nízkouhlíkového samitu. Európska komisia sa snažila poukázať za synergiu medzi nízkouhlíkovými snahami a prosperitou. Je to zakotvené v stratégii Európa 2002. Je to inteligentný, inkluzívny, trvalo udržateľný rast, ktorý nás motivuje. A za tým je samozrejme nízkouhlíková stratégia energii. Ak hovoríme o zelenej ekonomike, tak e, nesnažíme sa len prezentovať nejaké moderné hesla. Trvalo udržateľný vývoj a prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, ktorá šetrí svoje zdroje, zdroje, nie je len akýmsi, e, akýmsi moderným trendom, ale je to snaha Uh, urobiť Európu inou, aby bola lepšie pripravená na uh, boj na uh, konkurenčnom kolbišti. Pred dvoma týždňami sme, sme vlastne schválili vlajkovú iniciatívu. Je to Európa, ktorá šetrí zdroje. Musíme si uvedomiť, že jediné riešenie na zachovanie Matky Zeme, na zabezpečenie e, e, potravín a energetiky, jediné riešenie je efektívnejšie využívanie zdrojov. A ak to chceme naplniť, musíme splniť tri kritéria. Poprvé, koordinované aktivity v mnohých oblastiach. Musí to byť realizované transparentne a musí sa tomu dostať všemožnej pomoci. Takisto sa musí osveta posilniť. Efektívne využívanie zdrojov nie je obmedzené len na tzv. zelenú politiku, ale súvisí so širšou hospodárskou reformou e, musíme si uvedomiť, že investičná politika sa musí odvíjať od týchto smerovania a investičná politika sa musí odvíjať od predikovateľných nízkouhlíkových stratégií. A za tým stojí e, skutočne vozidlo inovácií, tá iniciatíva e, Európa e, s efektívnym využívaním zdrojov e, určite ovplyvní všetky tie faktory, ktoré vstupujú a ovplyvňujú životné prostredie tá, a ide nám o to, aby všetky tieto široké oblasti boli podchytené e, v rámci tejto stratégie. Aké prínosy očakávame? Lepší ekonomický výkon a efektívnejšie využívanie zdrojov. Chceme mať inováciu a inováciou dosiahnuť udržateľný e, rast a aj konkurencia v oblasti inovácií tiež narastá. Chceme E, chceme e, skutočne efektívnejšie využívať zdroje. Všetko, čo som uviedol, alebo temer všetko, čo som uviedol, neznamená e, väčšie náklady. Znamená prehodnotenie našich postojov, nášho konania. Sú však určité aktivity, ktoré budú žiadať zásadné investície, zlepšenie technológií a takisto aj určité reformné kroky v systémoch dopravy, polnohospodárstva a vo výrobnom sektore. To všetko sa však môže zrealizovať len za podmienky, že firemný sektor bude chápať, bude mať transparentné e, smerovanie do budúcnosti a takýto pocit istoty e, potom aj nasmeruje investičné toky. A firemný sektor, pokiaľ pochopil, čo ide, pokiaľ to bude jasné, e, tak bude snaha zvrátiť kyslé dažde, dažde bude snaha e, zvrátiť e, rozširovanie ozemovej diery a tak ďalej. Recyklácia sa stala štandardnou praxou v domácnostiach aj e, v firmnom sektore O 10 boli znížené skleníkové eh, plyny eh, v období 1990 až 2010. Fosilné paliva, eh, to, je, to sú paliva, na ktorých sa snažíme byť čoraz menej závislí. Z súčasných 25 najväčších fotovoltaických zariadení 23 z nich je na území EÚ. A to je veľmi sľubný signál, signál, ktorý musí byť prenesený aj do ďalších oblastí. A chceme žať ovocie našich snách. To, o čom hovorím, zároveň prinesie zamestnanosť e, z e, pracovné miesta vytvorené v sektoroch, ktoré sú previazané na trvaložiteľný rast, sú istejšie. Samozrejme, s tým musí ísť ruka v ruke vyváženosť vývozu, dovozu, a takisto um, neustále musíme mať na zreteli aj vlastne znečistujúce e, prvky, aj z hľadiska možných úspor na ľudskom zdraví. E, UNEP aj patentový orad e, e, dokazujú, e, že počet patentov v oblasti inovatívnych technológií prečili svojim počtom niekoľkonásobne patenty zamerané na využívanie fosílnych palív a to od dvob kiotského kola rokovaní. Na jar tohto roku budeme hovoriť o tom, aké sú ambície v oblasti nízkouhlíkových technológií do roku 2050. Eh, Toto má sa diať v kontexte globálneho úsilia eh, ekologizácie musíme sa skutočne e, obzrieť e, do všetkých oblastí, polnohospodárstvo, doprava a tak ďalej. Chceme koncipovať aj plán v tejto oblasti, ktorý bude hovoriť o 20 úspor e, v oblasti energetickej spotreby do roku 2020. Do leta chceme zadefinovať strednodobé a dlhodobé ciele a ich hlavným zameraním bude odpojiť hospodársky rast od intenzívnejšej spotreby energetickej energetických zdrojov. A do jesene tiež chceme ďalej rozvíjať túto problematiku. Spoločná rybolovná politika, kohezná politika a e, polnohospodárska politika tiež budú pre, prechádzať reformami, ktoré budú odrážať tieto snaženia. E, hospodárske prínosy týchto e, politík sú zrejme. Európa importuje viac ako 300 miliónov energetických e, potrieb, čo predstavuje 2,5 HDP EU. My by sme chceli toto celé znížiť o 200 miliard. A v podstate toto by mohlo priniesť e, vytvorenie 2 miliónov pracovných miest a CO2 emisie by mohli sa znížiť o 700 miliónov tón. A E, musíme si uvedomiť, že toto sú preteky, preteky, e, e, v ktorých mnoho nestíhame. A musíme si uvedomiť, že nechápe to len akési uťahovanie opaskov, ale je to orientácia, ktorá je ekologicky orientovaná. Chceme mať vyššiu efektívnosť využívania zdrojov, nasadzovanie inovatívnych poznatkov a riešenie. Ja vás uistujem o tom, že budúcnosť je e, v rukách tých, ktorí e, sa riadia heslom urobiť, dosiahnuť viac za menej, aby skutočne sa oplatilo, aby malo zmysel, e, zmysel rásť pri spotrebovaní menšieho objemu vstupov. Na to treba politickú vôľu a partnerstvo. A v takomto duchu vnímam aj dnešné zasadnutie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán predseda komisie Barroso, za váš prejav a tiež za to, e, že aj počas bývalého funkčného obdobia, aj počas tohto sa veľmi efektívne e, snažíte vypracovať takú legislatívu, ktorá je namierená nielen na, na ceste k spoločnej energetickej politike, ale taktiež k zachovaniu a chráneniu našich životného prostredia a klímy, aby sme postupovali čo najekologickejšie v našich činoch. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom bude predseda Európskej rady, pán Herman van Rompuy. Nech sa páči. Thank you, Your Royal Highness, Mr. President. Ďakujem pekne, e, vaša kráľovská výsosť, e, e, vážený pán predseda parlamentu, vážená pán predseda komisie, dámy a páni. Vaše rozhodnutie sústreďovať sa v dnešnej diskusii na nízkouhlíkové hospodárstvo je veľmi dobre načasované v kontexte Európskej únie. Minulý týždeň Rada Európskej únie, Európska rada 27 hlav štátov a vlád sa stretla a venovala sa práve téme energie. Je to poprvýkrát, čo sa hlavy štátov a vlád rozhodli diskutovať tak podrobne o tejto dôležitej téme. Dokazuje to naše osobné zanetenie a našu angažovanosť, čo chceme snažiť e, prekladať výsledky aj na úrovni Európskej únie, aj na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o potrebu nízkouhlíkovej energie. Všetci sa zhodli na tom, že Európska únia a členské štáty budú propagovať investície do nízkouhlíkových technológií a udržateľných technológií. Tým, že dosiahneme ciele EÚ v znížení skleníkových plynov o 95 do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990, tak ako sme dohodli v októbri 2009, eh, si bude vyžadovať skutočnú revolúciu v energetických systémoch a tá musí začať už hneď teraz. Znamená to v praxi novú priemyselnú revolúciu. Rozhodnutia dneška budú určovať symboly budúcnosti. Či bude e, mať pred sebou skládku, alebo e, ehm, veternú farmu, alebo iné takéto protikladné obrazy. Musíme propagovať energeticky efektívne mesta, musíme propagovať biopaliva, musíme propagovať eh, taktiež energetické postupy a ekologické postupy. Smernica o efektívnom využívaní energie, ktorá podporuje národné programy, eh, bude dôležitá v tomto smere. Predovšetkým investície do energetickej efektívnosti sú kľúčové pretože podporujú konkurencieschopnosť a taktiež podporujú bezpečnosť dodávok energie a zároveň znižujú naše emisie CO2. Musíme využiť, musíme používať jednoducho menej energie. Nezabúdajme na e, základnú logiku, že najčistejšia a najbezpečnejšia energia je tá, ktorá sa nemusí spotrebovať e, cieľ energetickej efektivnosti vo výške 20 e, ktorý schválil samita rady v júni, e, ktorý sa zatiaľ ešte nezačalo plniť, e, sa musí začať plniť. To si vyžaduje okamžité kroky, aby sme e, využili potenciál energetických úspor nielen budov, ale aj výrobkov a postupov. Zhodneme sa v tom, že od 1. januára budúceho roka členské štáty musia dodržiavať ekologické normy v oblasti verejného obstarávania vo všetkých svojich verejných budovách. Návrh komisie pre nový plán energetickej efektívnosti bude podrobnejšie spomínať celý rad politických opatrení a rozhodnutí, ktoré sa budú týkať celého eh, reťazca energetických dodávok. Všetky tieto technológie, ktoré budú potrebné, ešte nie sú dostatočne zrelé a preto musíme podporovať eh, ich eh, rozvoj a preto Európska rada vyzvala, aby sa vytvoril regulačný rámec pre rozumné siete a metre, ktoré by mali v platnosti do roku 2020. A preto taktiež sme zadefinovali e, sieťové prepojenia pre siete, e, ktoré zabezpečujú veternú energiu a iné e, obnoviteľné zdroje energie. To si vyžaduje nové normy, ale taktiež, aby verejnosť prijala isté zmeny, napríklad isté druhy obnoviteľných energií, rôzne um, nové moderné merače alebo iné opatrenia na zníženie CO2. Pokiaľ ide o získanie verejnej mienky, v tomto smere máme ešte pred sebou veľa práce. Naše ciele e, nie, sa netýkajú len životného prostredia, ale aj hospodárstva. Európska rada poukázala, že bezpečná a udržateľná energia, ktorá prispeje k konkurencieschopnosti Európy, bude naďalej prioritou pre Európu. Kroky na európskej úrovni môžu a dokonca musia priniesť pridanú hodnotu k týmto cieľom. Už e, po celé roky e, sa vykonáva obrovské úsilie e, v oblasti energetickej politiky Európskej únie. Okrem iného sa stanovili veľmi ambiciózne ciele oblasti energetiky a taktiež legislatíva, ktorá je namerená na podporu naplnenia týchto cieľov. Minulotýždňové stretnutie Európskej rady zdôrazňuje angažovanosť Európskej únie splňa tieto ciele a taktiež rada dospela k mnohým operačným záverom. Myslím, že minulý týždeň sme e, si získali skutočne osobnú angažovanosť hlav štátov a vlád a všetkých členských štátov Európskej únie, aby sa prioritizovali tieto ciele. Bude si to vyžadovať kombináciu e, našich jednotlivých opatrení v členských štátoch e, so spoločnými opatreniami na úrovni EÚ, tak aby sme dosiahli synergiu a úspory. Nezabúdajme na to, že Európska únia, ktorá je naj, najväčším jednotným trhom na svete a takéto opatrenia budú mať preto vplyv nielen na našom kontinente, ale na celom svete. Toto je jedinečná príležitosť, ako by sme mohli dokázať pridanú hodnotu takéto, takéhoto spoločného konania v Európe. Toto je posolstvo veľmi opatrného optimizmu, aj keď e, nie je politicky korektné byť optimistom. My v Európe môžeme stanovovať e, efektívne a ambiciozne ciele e, v predstihu pred zvyškom sveta a s troškou šťastia pri dostatočnom úsilí sa nám podarí ich aj splniť. Takéto podujatie je aj z týchto dôvodov skutočne veľmi dôležité. Vidíme, že tu máte skutočne veľmi um, významných odborníkov celého sveta. Máte tu výskumníkov, akademikov, ale taktiež z predstaviteľov legislatívneho orgánu z Európskeho parlamentu. Je to skutočne veľmi um, zaujímavá zmes odborníkov a rečníkov. Už teraz sa teším na závery e, týchto diskusí a už teraz sa teším na nové smerovanie opatrení v tejto oblasti. Z hľadiska strednodobého a dlhodobého to je vždy môjim cieľom ako predseda Európskej rady. Myslím, že od trvalého predsedu rady sa nedá očakávať nič menej. Je skutočne málo dôležitejších tém, ako je tá, ktorá je témou dnešného podujatia. Rád by som sa poďakovala jeho kráľovskej výsosti za jeho dnešnú prítomnosť na tomto podujatí, ktorá ešte prispieva k zvýšeniu pozornosti tejto nepochybne dôležitej témy. Ďakujem. Uh, much, President, for... Ďakujem pekne za eh, predsedovi. Uh, Európskej eh, rady eh, za vaše vystúpenie aj za zorganizovanie nedávneho Európskeho samitu. Pravdou je, že zatiaľ sa nám nepodarilo naplniť všetko, čo sme si predsa vzali, ale ten Európsky summit poukázal na to, že ten náš záujem je pretrvávajúci. Jeho kráľovská výsosť nás musí v tejto chvíli opustiť vaša zaangažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia je pre nás veľmi e, významným počinom. Chceme sa poďakovať za vyjadru, vyjadrenú podporu, chceme sa poďakovať za vaše myšlienky, ktoré sú aj pre nás, pre Európsky parlament veľmi významné, sú e, u nás na každodennom poriadku. A my, e, my e, by sme si boli prijali, aby sme e, dnes mohli konštatovať, že sme dosiahli všetko to, čo sme si vytýčili pred 5-7 rokmi. Nedosiahli sme to úplne, ale určite, že sme výrazne pokročili. Avšak vaša podpora, vaša prítomnosť, vážená kráľovská výsosť, nesmierne prispela k tejto orientácii je veľmi stimulujúca a to je pre nás veľmi dôležité. Ešte raz srdečne ďakujeme. Thank you. It will be uh, first intervention. Takže prvým vystúpením v rámci diskusie bude pani Corinne Lepáš, ktorý je podpredseda výboru pre e, životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Máte slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, dámy a páni, E, dostala som rekordne krátky čas 3 minúty a ja musím uviesť debatu po týchto vystúpeniach, ktoré boli veľmi významné a tie sme si práve vypočuli. Sústredíme sa na dva hlavné body. Poprvé, e, je, aby boli naše cieľy na úrovni tých víziev. Myslím si, že tam sme sa zhodli. Nech je akékoľvek miesto, ktoré zaoberáme v rámci európskych inštitúcií, my patríme k tomu regiónu sveta, ktorý si stanovil tie najambicióznejšie ciele v oblasti ochrany životného prostredia, ale jeho výsosť pripomenula, že výzvy sú značné a mm, už teraz e, sa prejavujú dôsledky, významné dôsledky klimatických zmien. V Cancúne E, sme videli, aké sú zanietené južné krajiny a my musíme preto zachovať náš leadership v oblasti ekonomickej a priemyselnej, ale na to je nevyhnutné, aby sme zrevidovali naše ciele, aby sme zvýšili laťky, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov a takisto, aby sme e, stanovili ob povinné ciele v oblasti energetickej efektívnosti. To znamená, že je potrebné, aby náš priemysel mal prostriedky na to, aby to dosiahol a aby získal alebo aby si zachoval svoje vedúce postavenie na svetovej scéne. To je ten prvý bod. Druhý bod, e, na ktorom chcem naozaj trvať, je, aby sme mali koherentné ciele koherentné ciele vnútor, vo vnútri našej politiky boja proti klimatickým zmenám a takisto aj koherentné politiky medzi našimi rozličnými politikami. Pokiaľ ide o tie koherentné politiky v boji proti klimatickým zmenám, tam je potrebné, aby sme si vytvorili funkčný systém kvót keď chceme byť naozaj rentabilní, pokiaľ ide o naše investície v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných energetických zdrojov, tak musíme podporovať rozvoj Musím, musím, nemôžeme podporovať e, priemysel fosílnych palív, ktorý ide proti prúdu týchto cieľov toto nie je len otázka nejakých cieľov, je to mimoriadne dôležitá politická a ekonomická otázka. Ja som si práve prečítala správu komisie k tejto téme a tam sa hovorí, že napríklad piesky, ktoré obsahujú e, obsahujú bridlicu, tak obsahujú veľké množstvo e, CO2 a preto my musíme mať naozaj veľmi koherentnú e, politiku, aby priemysel takisto podporoval e, túto politiku. To je prvý bod. Druhý bod sa týka koherentnosti medzi jednotlivými politikami. Dnes hovoríme o vode, uhlíku a ekonomike a úsporách. A teraz si kladiem otázku, dámy a páni, či by sme nemali hovoriť o ekonomike, ktorá by bola chudobná na odpad. Lebo my tu nemáme len uhlík, máme tu aj iné odpady. A to by nám umožnilo taký globálny prístup a e, koherentný prístup, najmä pokiaľ ide o tie energie, ktoré sú chudobné na uhlík. Treba, aby boli udržateľné a aby nespôsobovali odpadkovú krízu. Lebo ako som povedala, nestačí sústreďovať sa na obnoviteľné zdroje a na energie chudobné na uhlík, ale aj na energie, ktoré sú chudobné na odpad. A ešte e, jedna vec. Mám tri minúty, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité toto všetko, a tak ako to povedala jeho výsosť, e, umiestniť to do novej vízie, ako to zratúvať a z tohto nového zorného uhlu, z tohto nového výpočtu si musíme stanoviť nové priority. Musíme mať čoraz globálnejšiu víziu ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov a my musíme e, konať v rámci týchto mantinelov. Iba tak dosiahneme skutočnú ekonomickú prosperitu a vybudujeme zmysel pre zodpovednosť, ktorú si musíme osvojiť aj vo vzťahu k budúcim e, generáciám. To je niekoľko vecí, ktoré som chcela uviesť na začiatok. Ďakujem. Teraz by som rád požiadal, aby ste boli všetci struční. Very, very ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem, že ste zorganizovali túto mimoriadne významnú konferenciu. Urobíme všetko preto, aby Európska únia prosperovala. To je dôležité, pretože ja som spravodajkyňou za rozpočet a rada by som vám pripomenula niekoľko vecí, ktoré mi moja matka vždy hovorila. Keď máme nejaký nápad, neznamená, že máme aj riešenie. Všetko závisí od realizácie. A teda moja predstava je taká, že keď mm, získame podporu a entuziasmus európskych občanov, ak budeme mať e, vizionársky reflexiu zo strany našich európskych vodcov, ak budeme mať európsku angažovanosť, pokiaľ ide o perspektívu 2020, tak tam potom e, politické také záväzky budú nasledované finančnými záväzkami členských štátov, čo sa však nestalo v rámci rozpočtu ani na tento rok, ani na budúce roky. Dajte mi na to odpoveď. Ďakujem, vážený pán predseda. Rada by som a ja poďakovala organizátorom za túto skvelú iniciatívu. Moja otázka je adresovaná pánovi Van Rompuyovi. Po záveroch rady sme si vypočuli, trošku možno skôr, že sa tam hovorilo o pláne set, set stratégie a technológie. To je dobrý plán, dobrý program so všetkými technológiami, ktoré potrebujeme, podniky, ktoré sú do toho zapojené a je tam možnosť takisto inovácie. A rada by som sa zmienila o otázke financovania tohto programu SAE a T. E, rada sa o tejto otázke zmienila, ale ako, čo chcete urobiť na to, aby sa to zrealizovalo? Najskôr by som sa chcel ospravedlniť, ale mám o 8 minút ďalšie stretnutie a musím rešpektovať svoj harmonogram. Nebudem tu môcť zostať, aby som si vypočul celú rozpravu. Samozrejme, komisia ju bude sledovať. A ja sa vrátim pri inej príležitosti do parlamentu, aby sme si o záveroch podiskutovali. Ale rád by som odpovedal na tie otázky, ktoré tu odzneli. Poprvé, my všetci sme si vypočuli jeho výsosť, ktorá nám naozaj priniesla veľmi zaujímavý príspevok. Ja si myslím, že treba si zachovať toto uvedomenie a tento elán. Dnes podpora e, na pre tento program je oveľa ťažšia ako pred troma dňami. To je moja myšlienka. Prečo? Pretože tu máme finančnú krízu, ktorá postihla členské štáty a členské štáty v dôsledku toho menej investujú. Už sa tu hovorilo o tejto téme a my potrebujeme verejné financovanie na národnej aj európskej úrovni. A práve preto diskusia potrebuje toto uvedomenie si a tento elán a preto si myslím, že to, čo robíme dnes, je dôležité vďaka e, prítomnosti jeho kráľovskej výsosti, ale aj vďaka prítomnosti všetkých vodcov, ktorí sú tu dnes prítomní. Ja som sa s nimi už dnes ráno stretol a myslím si, že to všetko zdôrazňuje význam a potrebu vyslať posolstvo, posolstvo, ktoré by nebolo dôležité len z hľadiska životného prostredia a klímy, ale takisto to musí byť kľúč, politický kľúč k tomu, aby sme získali potrebnú podporu pre budúce finančné perspektívy. No a záverečný bod – to sa netýka iba Európy. Pohybujeme sa v medzinárodnom kontexte, diskutujeme s našimi ďalšími partnermi, s Američanmi, ako aj s vynárajúcimi sa ekonomikami, ako je Čína. No a my musíme tento E, proces riadiť inteligentne, aby nás nasledovali. E, nie len Európska únia sa musí zaväzovať, my musíme požadovať aj ďalšie strany, aby zdieľali niektoré z týchto záväzkov, ale my rovnako musíme samozrejme e, odvádzať našu prácu. Takže dnešná schôdza je skutočne veľmi významným príspevkom v tejto oblasti po Európskej rade veľmi pozitívnej a ja som 27. šéfom štáta, štátov a vlád predstavil náš ambiciózny program v oblasti ekonomiky a myslím si, že to je veľmi naliehavá otázka, pretože my musíme zredukovať emisie CO2 o 20 v rámci perspektív 2020. To je takisto prípad aj obnoviteľných energetických zdrojov a preto musíme byť dôveryhodní aj z hľadiska ich aplikácie. Ďakujem. Both, both Ďakujeme pekne obom predsedom e, za ich prítomnosť na našej konferencii. Teraz prejdeme k, k druhej časti, to znamená k mm, nízkouhlíkovej prosperite e, z hľadiska e, ekonomie a konkurencieschopnosti Predsedom tohto druhého panela bude pán Herbert Reul, ktorý je predsedom výboru pre priemysel, výskum a energiu. O dve minúty e, preorganizujeme trošku e, vedenie tejto schôdze. Next will be. Yes, well, I can stay here, for example, and then you will go. Okay. Sehr Vážené dámy a páni, vážený pán predseda parlamentu, vážení kolegovia. Teraz máme k dispozícii zhruba 40 minút na to, aby sme v tomto prvom paneli sa vyjadrili k niektorým zásadným otázkam s veľmi fundovanými odborníkmi. Budeme sa musieť e, dosť obmedziť v našich prejavoch, pretože chceme dodržiavať vymedzený čas a potom chceme ešte prenechať priestor ostatným kolegom eh, pre diskusiu. Máme eh, už za sebou eh, mnoho zásadných vyjadrení a teraz máme príležitosť prehlbiť si naše znalosti o niektorých konkrétnejších aspektoch. Rád by som ich privítal. Najskôr pán Lord Miklas Ten, ktorý je profesorom ekonomie a vládnych otázok a taktiež predseda inštitútu, výskumného inštitútu Grantem Eh, vo veci klimatických zmien a životného prostredia na London School of Economics. Srdečne vás vítame. Ďalej Gerrit Ford, ktorý je um, riaditeľom Philips Lightning EMEA a v neposlednom rade taktiež eh, Hans van Delu, ktorý tu eh, zastupuje pána Svínyho, ktorý je výkonným viceprezidentom firmy Shell. Ten, teda pán Sweeney, nemohol prísť, pretože včera večer mal veľmi nepríjemný zážitok eh, s um, nejakými živlami um, z podsvetia bruselského, žiaľ bolo obeťou trestného činu, takže musel odcestovať domov, preto ho tu zastupuje ako kolega. Najskôr dáme slovo pánovi Nikolasovi Sternemu, aby, nám, aby nás uviedol do problematiky. Ďakujem pekne za pozvanie na túto veľmi dôležitú schôdzu. A dovolím si tvrdiť, že okamžité konanie, toto tvrdenie nie je len e, silné, ale aj samotné kroky sú atraktívne. Mm, myslím, že mm, tieto tvrdenia sú e, veľmi silné, ale ešte stále nie sme dostatočne presvedčiví e, v tom, ako formulujeme tieto tvrdenia a v tomto by sme sa mali zlepšiť eh, v tom, ako predávame tieto naše argumenty. Neskôr musíme si uvedomiť, že rizika, s ktorými máme dočinenie, sú skutočne obrovské dokonca až existenciálne z hľadiska vzťahu medzi ľuďmi a planétou. Ak budeme pokračovať tak ako doposiaľ, eh, tak eh, koncentrácia plynov eh, CO2 sa zvýši do konca storočia eh, zhruba eh, zo 435 na 750 čiastočiek na milión. To znamená, že máme zhruba 40 až 50 šancu, že prekročíme hranicu 5 stupňov Celzia oproti polovici predchádzajúceho storočia. Už 30 miliónov rokov e, e, sa nepodarilo urobiť takúto zmenu. Sme e, tu zhruba 200 tisíc rokov ako homo sapiens a takáto zmena by úplne prevrátila spôsob nášho života, viedlo by to k mm, vymretiu mnohých eh, druhov, živočíšnych druhov a rastlinných druhov a eh, to by dosť zásadne zmenilo eh, črty celej našej planéty. Musíme si uvedomiť, že kroky sú potrebné okamžite. Teraz, ak by sa teda tá teplota zmenila o 5 stupňov Celzia, znamenalo by to neuveriteľnú zmenu v okolnostiach života na tejto planéte. Musíme o mnoho atraktívnejšie predávať naše posolstvo. Taktiež si musíme uvedomiť, že rozsah našich krokov iba aby sme získali aspoň polovičnú šancu zachovať ten nárast teploty eh, mm, na 2 stupne Celzia, eh, by predstavoval eh, zhruba 50 miliardové zníženie tón v oblasti emisí CO2 na úroveň 20 v roku 2050. Teda znížili by sme to zhruba o 2,5 mm, ak sa bude vyvíjať situácia tak ako doposiaľa, tak ako dúfame, bude to zhruba zníženie o 3 jednotky a to by znamenalo, zníženie zhruba 2,5 násobne. Keď tieto čísla e, vyhodnotíme, e, znamená to, e, že tak aby sme E, dokaz, dosiahli výrazné zníženie emisie CO2, musíme e, konať okamžite. A to si bude vyžadovať e, skutočnú revolúciu. Tieto údaje sú iba dôsledkom analýzy, aritmetické analýzy. To nie sú žiadne tmavé vyhliadky do budúcnosti. Je to jednoducho holá skutočnosť. Keď sa pozrieme na priemyselnú revolúciu, na mechanizáciu z 18. storočia, a potom na e, nedávnejšie opatrenia, ktoré e, vlastne ešte teraz zažívame, e, revolúcia informačných a komunikačných technológií. Tieto formy revolúcií prinášajú tri alebo štyri desaťročia inovácií, tvorivosti a rastu a tým, že sa investuje do priekopníkov. To nepochybne v Európe musíme zdôrazňovať, musíme sa ponaučiť aj z týchto skúseností keď sa zamyslíme nad tým, čo znamená rast, nízkouhlíkový rast, znamená, že je ekologickejší, je tichší, je bezpečnejší a je mnoho e, viac biodiverzifikovanejší. Teda vyžaduje si to väčšiu tvorivosť a to, čo nás čaká na konci cesty, je o mnoho atraktívnejšie ako tie postupy, ktorých sme svedkami teraz a ktoré sme boli svedkami v minulosti. Isté, že e, takáto revolúcia si vyžaduje presuny, e, aj materiálne, aj nemateriálne a tiež investície a Vyžaduje si totiž obete, nebude to ľahké, ale je to možné. Ako sa nám teda podarí dosiahnuť eh, tieto ciele? Trošku teraz krátkosti k aspektom verejnej politiky a potom konkrétnym krokom. Verejná politika si vyžaduje eh, zabezpečenie zlyhania trhu. To je opatrenie v prospech trhu, tak aby trh fungoval správne. Isté, že musíme eh, zohľadniť externality, ktoré sa týkajú skleníkových plynov a bez toho, aby sme položili cenu na emisie CO2, e, nebudú dostatočné stimuly e, pre e, relevantných aktérov. Výskum a rozvoj prináša výhody pre ostatných a musíme konať čo najrychlejšie, pretože potrebujeme tieto výhody do budúcnosti. Musíme teda propagovať výskum a vývoj a musíme však zakomponovať do toho aj aspekty externality. Vieme, že nie všetky aspekty trhu fungujú dobre z hľadiska vyhodnocovanie dlhodobého rizika musíme napraviť tieto nedostatky na trhu. E, tieto sieťové externality, ktoré sú e, v našich hospodárstvách, e, musíme taktiež zohľadniť, pretože sú zásadné. Nemôžeme využiť celý potenciál Južnej Európy v oblasti solárnej energie, ak nebudeme mať dobre fungujúcu sieť, o lepšiu ako v súčasnosti. Toto musí riešiť verejná politika dochádza k lízaniu trhu e, na trhu s nehnuteľnosťami. Tam e, sa jednoducho zachytávajú výhody e, tých nízkohlikových technológií, ktoré boli propagované. Tiež je problém s informáciami. Ľudia musia mať o mnoho lepšie informácie a prehľad o tom, čo môžu urobiť, čo všetko môžu urobiť nielen v oblasti priamo na trhu, ale tiež v oblasti malého obchodu a v iných sektoroch trhu. Je potrebné stimulovať eh, podnikanie, aby všetky tieto oblasti trhu fungovali čo najlepšie a tak by sme posilnili celú Európu podľa mňa, aby celá táto politika bola silnejšia, jasnejšia a predvídateľnejšia. Na to, aby sa nám to podarilo, musíme uvoľniť tie investície, ktoré sa už teraz objavujú, ale ktoré by mohli byť ešte jasnejšie a silnejšie vďaka patričnej politike. Ja navrhujem, aby Európa e, o mnoho jasnejšie e, stanovila cenu uhlíka tým, že sa zintenzívni systém ETS, obchodovne s emisiami, ďalej, aby sa vyslovila silnejšia podpora výskumu a vývoju. V tejto oblasti sa e, znížila podpora dvojnásobne a zhruba o polovicu od 80. rokov. Už som spomenul význam sietí a infraštruktúry a myslím, že taktiež štandardy v oblasti energetickej účinnosti a emisí z dopravy by boli tiež dôležitými stimulmi pre inovácie a investície. Kde musíme presne konať? Už, už som hovoril o politických opatreniach, ale ktoré odvetvia musíme zapojiť? E, Odpoveď nie všetky. Polnospodárstvo, stavebníctvo, priemysel, doprava, Elektrina, e, to spomínam vždy v poslednom rade, pretože spravidla sa spomína toto odvetvie ako prvé. Je potrebné, aby to bolo prierezové. Musí sa to týkať všetkých odvetví ekonomiky. Je mnoho opatrení, napríklad zlepšenie e, izolácie budov, ďalej lepšie opatrenia v hospodárstve, lepšia verejná doprava, e, lepšie ekologickejšie vytváranie energie a tak ďalej. Všetky tieto odvetvia sa musia do toho zapojiť rovnocenne a rovnomerne. Ehm, je to revolúcia, ktorá si vyžaduje aj zapojenie ľudí. Nemôžeme recyklovať bez zapojenia priamých ehm, ľudí, priamých aktérov. Nemôžeme lepšie, efektívnejšie vytvárať energiu bez eh, zapojenia eh, v spoločenstve, eh, v ľuďoch. O čo viac ľudí sa do toho úsilia zapojí, o to väčší bude politický tlak a vážnosť týchto opatrení. Domnievam sa, že tvorivosť je k dispozícii neustále sú k dispozícii nové nápady. E, boli sme svedkami obrovskej miery tvorivosti v tomto smere. Investície e, už pomaly začínajú tiecť, ale je potrebné, aby verejná politika bola omnoho silnejšia a jasnejšia, tak aby tieto investície prešli do tých oblastí, kde sú nevyhnutné, tak aby ten prerod e, bol v takej miere, ako som ho popísala. Musíme predať túto našu myšlienku, že rast, e, nízkouhlíkový rast e, je našim cieľom a dobrým cieľom. E, snažíme sa zo všetkých síl, aby tie rizika sme boli ochotní akceptovať. Vysokouhlíkový rast je sám o sebe protikladom a sám sa udusí už v zárodku. Je potrebné, aby legislatívci a taktiež akademici opakovali tieto posolstvá, rovnako ako členovia parlamentu, novinári, zastupcovia médií. Toto všetko sa musí opakovať na týchto úrovniach. Komunikácia je kľúčová v tomto smere. Domnievam sa, že aj vďaka tomu sa zmení celá politika. No a v neposlednom rade k niekoľko slov k medzinárodnej spolupráci. Vzhľadom na ten rozsah opatrení, ktoré sú potrebné, musíme e, do toho zapojiť e, všetky časti sveta. Ktoré krajiny majú e, hlavnú zodpovednosť z historického hľadiska, z úrovne, súčasnej úrovne emisí, ďalej z prístupu k technológiám. Tieto krajiny môžu byť aj dobrým príkladom. Tieto rizikové krajiny musia byť bohaté krajiny, musia byť E, príkladom e, v našom hospodárstve je obrovské množstvo likvidity za posledné tri roky. Tieto zdroje nie sú nekonečné, ale v najbližších rokoch e, sa táto likvidita bude zachovávať. Máme nevyužité zdroje. A práve toto je najlepšia chvíľa, ako položiť základy dlhodobého a skutočne udržateľného rastu. Nie je tá bublina, ktoré sme boli svedkami, pred nejakým časom. E, teraz je správna chvíľa, ako položiť základy e, silnejšiemu rastu do budúcnosti. Je nesprávne vnímať úpadok, hospodársky úpadok ako e, dôvod pre váhanie. Práve naopak, je to chvíľa konkrétnych a rozhodných krokov. Európa si musí uvedomiť, že tie kroky vzad, ktorých sme svedkami v Spojených štátoch, sú chybné. Kým my budeme váhať, kým sa budeme pohybovať na rovnakom mieste. Ostatné krajiny, ako napríklad Čína, India, Brazília, Indonézia, nás predbehnú. Boli sme svedkami za posledné tri roky už k tomuto eh, predbehnutiu aj došlo. Eh, zrejme nečítate po večeroch eh, čínske päťročnice, ale ja by som vám odporučila, aby ste si prečítali náznaky 12-ročného 12-ročnej päťročnice. Tam sú podrobné informácie, zverejnia sa budú tam tiež ciele, ktoré sa budú diskutovať aj na rozvojovom fóre v marci. Je tam 5 hlavných sektorov, ktoré zaznamenajú rast z 3% na 15% hospodárstva a to udržateľne v týchto najbližších desiatich rokoch. Sú to energetické e, oblasti, ktoré sú zamerané na e, čisté využívanie e, životného prostredia, vysokorýchlostné vlaky, biopalíva, ďalej energia z morských hriast, to sú informačné technológie. Toto všetko sú oblasti, kde Čína napreduje neuveriteľne rýchlo a práve tieto sektory budú e, hnacími silami tejto novej priemyselnej revolúcie. To mm, nie sú len rizika, ktoré sú rizikami pre Čínu, ale sú tiež obrovskou príležitosťou. E, východná Ázia je teraz hnacou silou a Európa trošku stráca E, ten svoj náskok, ktorý, e, a to už naznačil aj predseda komisie Barroso, ak zabránime Číne, aby bola hnacou silou, musíme transformovať celú túto politiku e, západného sveta, ktorý sa už začal uberať správnym smerom. Je to jedinečná príležitosť pre Európu a domnievam sa, že je na čase, aby sme neboli hambliví a bojazliví, ale aby sme využili príležitosť a chopili sa tejto príležitosti, aby sme stanovili e, smerovanie do budúcnosti, aby sme využili aj e, tie benefity našich predchádzajúcich krokov a aby sme aj stanovili rozhodné kroky do budúcnosti. Teraz nie je chvíľa na váhanie, je chvíľa na rozhodné kroky do budúcna. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, Lordovi Sternovi za uvedenie do problematiky. Poukázali ste na to, že inovácie a technológie eh, to sú skutočne eh, stimuly, ktoré zohrievajú veľmi dôležité úlohy. Odovzdám teraz slovo pánovi Geretovi Fordovi. Máte slovo. Ďakujem pekne. E, veľa ctení poslanci a poslanky nechcem e, vyjadriť aj takto na diálku poďakovanie jeho kráľovskej výsosti za to, že spoluhostiteľoval e, dnešné zasadnutie. Ja by som chcel venovať pozornosť mojej prezentácii konzumentom a ich správaniu. Budem to členiť do troch okruhov. Prvý okruh, prečo naša firma Philips C e, sme často vnímaní ako určitá prekážka, druhý okruh máme veľkú príležitosť, aká príležitosť sa nám núka a tretí okruh, kde vidíme priestor e, zohrať e, kľúčovú úlohu ako kľúčoví aktéry. Začnem tým prvým okruhom. Energetická účinnosť pre nás predstavuje 50 problému alebo 50 príležitostí pre dosiahnutie nízkouhlíkovej prosperity. Keď sa zamyslíte nad tými najkritickejšími problémami, tak tie tkvejú v kultúre najnižších cien. E, my pôsobíme v tejto oblasti 25 rokov a konzumenti zväčša na tie nové, novátorské technológie reagujú tým, že cenovo sú príliš vysoké. A toto musíte mať na zreteli, musíte mať nejaký stimul, nejakú motiváciu pre konzumentov, aby boli ochotní zaplatiť ten cent naviac. No a reakcia tým spôsobom, že budete prenášať ekologickú, eh, ekologickú aj, aj politickú záťaž na ďalšie generácie, to je tá najhoršia možná voľba. Eh, preto eh, my sa musíme zaoberať touto kultúrou motivovanou najnižšou cenou. Po druhé, to je ten druhý okruh, to je aká príležitosť sa nám vnúka, ak akého rozsahu je tá príležitosť. Mnohí vnímajú súčasný problém ako príležitosť. Ako to vyzerá s energeticky účinným e, svetlom? 14 energie, ktorá je skonzumované v Európe, predstav je energia spotrebovaná e, pri osvietení. Dokážeme to zredukovať až 40 to je 28 miliárd eur, to je 29 miliónov tón CO2 a to jednoducho znamená, že nepotrebujeme 141 nových e, elektrární alebo e, zariadení na výrobu energie. A vlastne investície, kapitál, ktorý by musel byť vynaložený na tieto elektrárne, môže byť využitý inak vhodnejším spôsobom. E, pre, e, e, štúdia Ecofisu poukázala na to, že keby sme dosiahli zvýšenie energetickej účinnosti o 1% za rok, tak v roku 2050 tak vlastne 140 toho, čo vyrábame dnes, e, tak by predstavovalo vlastne zelenú výrobu. A musíme povedať, že to sú úžasné čísla, ktoré skutočne opodstatňujú vytýčené ciele. Viacerí predrečníci poukázali na to, že musíme konať, musíme mať ambiciozne ciele, ciele, ktoré sú podporené konkrétnymi úlohami a termínami. Tretí okruh e, to tomu sa venuje najmenšia pozornosť. Aj jeho kráľovská výsosť o tom hovorili. My veríme v inovačné schopnosti, ale veľmi dôležité je inovačné schopnosti vo väzbe na silu e, konzumenta, môžem to nazvať, že moc ľudu, moc e, systému, ale skutočne nazvime to konzumenta. A, a toto je, to je skutočne revolučný spôsob e, ponímania existujúceho problému. E, zamyslieť sa nad tým, e, aká revolúcia pre, pre, pre, prechádza, prebieha medzi ľuďmi, veď sociálne siete a tak ďalej. A tie sa začínajú venovať týmto témam a to mení správanie, aby skutočne sme vnímali energetickú účinnosť ako niečo, čo sa oplatí, ako niečo, čo napomôže ľuďom mať fantastický životný štýl Phil, eh, Philips eh, naša firma zistila, že ak skutočne eh, dokáže zarezonovať v ľuďoch svojou politikou, tak tí sa budú správať počas očakávania. Dynamické osvetlenie, to bola naša iniciatíva. Dokážeme, dokázali sme touto iniciatívou na školách dosiahnuť zlepšenie elektrickej e, účinnosti o 40 Intenzitou svetla, zmenou farby svetla dokážeme dosiahnuť takéto úspery. Realizovali sme túto iniciatívu v 320 školách v Holandsku, kde len zmena osvetlenia zvyšuje rýchlosť čítania o 30 znižuje chyby pri hláskovaní o 40 a jednoducho pozornosť žiakov zvyšuje o 70 toto ohromne zapôsobilo, zapôsobilo na rodičov, pretože e, tí bezprozretne vnímali, vnímali dianie. Čiže popri škol, školskom vzdelávacom systéme sme dokázali uh, robiť osvetu medzi ľuďmi, poukázať na tieto možnosti. Po druhé, ako to budeme e, volať tieto iniciatíve? Dynamic Lightning, to znie uh, ako, ako nejaká propagácia Philipsu. Ak to budete volať energetické politická účinnosť, tak to je ako politické heslo a preto my to voláme rozjasnené školy, Bright Schools. Na to reagovali médiá, ľudia, rodičia, žiaci a tá iniciatíva mala obrovskú odozvu. Je veľmi dôležité oslovovať ľudí jazykom, propagovať takým spôsobom, takým jazykom, ktorému rozumejú. Musíme si musíme dostať tieto prvky do, do terminológie, s ktorou sú žití konzumenti, ekologické, environmentálne, politické. E, toto sú známe prídavné mená, ale kým obyčajní konzumenti, občania zmenia svoje postoje, svoje názory, dovtedy sa nám nepodarí e, nič zmeniť e, na tej vysokej úrovni. Až keď nastane zmena vychápaní, tak sa podarí táto revolúcia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Hans van der Loo. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, we are the crucial tipping point. My sa teraz nachádzame v eh, prelovovom bode eh, zvrátenia eh, objemu emisí CO2. Potrebujeme mať vierohodné ciele a aktivity E, aby sme naplnili ciele formulované lídrami EÚ, tak musíme koncipovať politiky, ktoré idú tým smerom a ktoré budú e, zabezpečené aj finančnou podporou. Máme platformu nulových emisií e, a tam je účastná komisia aj členské štáty, ale to len začiatok našej cesty. Ako povedal profesor Stern, je rozdiel medzi EÚ a USA na jednej strane a na strane strane a Čína, Brazília, India na druhej strane. To súvisí s koreláciou e, dôsledkov krízy. Vážení dámy a páni, poslanci, poslankyne, je veľmi dôležité, aby ste e, uprednostnili tie úvahy, ktoré znamenajú uh, do, dostatočnú protihodnotu za vynaložené prostriedky. Toto je e, princíp, z ktorého musíme vychádzať aj pri znižovaní emisí CO2. Toto zabezpečí pokročenie v tejto oblasti. Musíme si vytýčovať ciele, ktoré sú realizovateľné. Uvediem dve oblasti, kde, ktoré si zasluhujú prioritnú pozornosť. Máme e, cestnú mapu Európy do roku 2050. Energetický sektor musí sa oberať cestou nízkouhlíkových technológií. Vo väčšine krajín zvýšenie objemu plynu pri výrobe energie je najrychlejší a vlastne najefektívnejší spôsob, ako vyrobiť energiu. A musíme si uvedomiť, že e, výroba energie na plyne je, tá najjednoduchšie, je najjednoduchšie neporovnateľné s akýmkoľvek iným energetickým zdrojom. Mnohí z vás si poznajú nedávnu štúdiu McKenzieho ktoré hovorí o tom, že zameranie sa na plyn by mohlo prispieť k záchrane miliónov pracovných miest a zároveň zabezpečiť dosiahnuť e, ciele zníženia emisí, tak ako sú vytýšené do roku 2050. To znamená, takáto orientácia je e, zaujímavá pre Európu, e, a pretože to ponúcha cestu, ktorá je najmenej bolestivá a vychádza z predpokladu získania najväčšej podpory verejnosti. Druhá druhá prioritná oblasť je e, zlepšiť projekty CCS, zachytávania uhlíka a jeho uskladňovanie. Na túto tému bola prijatá legislatíva, ale nechápeme, prečo by malo trvať dva roky, kým sa uvoľnia už teraz známe finančné prostriedky na tento účel. CCS by mohlo, e, by mohlo prispieť k E, naplneniu jednej petiny e, cieľových hodnot v roku 2050. Ale táto jedna petina je dosiahnutelná, budeme konať promptne. Musíme skutočne dostatočne stimulovať energetický systém, ktorý máme dnes, aby skutočne sme dosiahli vytýčené ciele na rok 2030. Uvediem jeden príklad. V Spojenom kráľovstve eh, Výbor pre klimatické zmeny navrhuje indikatívne ciele na rok 2030 zníženie emisí 60 oproti úrovni 1990. To je eh, to, znamenalo, e, e, to by znamenalo, že v roku 2030 bude energetický sektor s temer nulovými emisiami a to by bolo zásadná zmena e, oproti súčasnej situácii v Spojenom kráľovstve. No ale to by zároveň znamenalo, že sa musia urýchlenie uplatniť v praxi projekty, ktoré sú zatiaľ na papieri. A tomu, s tým musí korelovať aj vnútroštátna politika. Energetický sektor Spojeného kráľovstva je súčasný súčasťou e, celoeurópskeho ETS systému obchodovania s emisiami. A z toho vyplývajú určité záväzky. Nedávno komisia e, ukončila hlavnú štruktúru fázy 3 systému ETS, ale otálanie ďalších 3, 5, 3 až 5 rokov e, na fázu 4, ktorá začína v roku 2021, to je jednoducho neschodné riešenie. Ak máme urobiť tú obrovskú investíciu, ktorá je požadovaná, musíme mať istotu v tom, ako bude vyzerať koncepcia ETS v tej štvrtej fáze. V rok 2012 je rok, kedy sa to bude preberať v EP. E, priemyselný sektor potrebuje jasný signál a potrebuje istotu. E, my potrebujeme e, mať jasné signály, aby sme mohli zabezpečiť čo najrychlejšie tie najlacnejšie energetické riešenia Musíme mať úplne jasne formulovanú štruktúru ETS a chceme rýchlo napredovať smerom k nízkouhlíkovej ekonomike. Nesmieme zlíhať, nesmieme zlíhať do budúcnosti. Ak máme dosiahnuť pokrok, tak ho dosiahneme len spoločne. Je dôležité, aby bola jasne vytýčená cesta vpred, e, aby bola táto jasná cesta e, sprevádzaná jednoznačne formulovanými závermi. Ďakujem. Srdečná vďaka. Ako úvod k diskusii by som dal slova pani kolegyni Tikau, ktorá je podpredsedničkou výboru pre dopravu. Aj ona dostane možnosť v krátkosti uviesť túto diskusiu a potom bude možnosť aj pre ostatných poslancov v krátkosti vystúpiť. Nech sa páči, pani Tikau. Ďakujem, vážený pán predsedajúci sektor dopravy je chrbticou európskej ekonómie a a doprava tiež musí byť udržateľná. No a doprava samozrejme musí prispieť k redukcii znečistujúcich emisí, aby Európa splnila svoje ciele zredukovať o 20 emisie e, CO2 do roku 2012. Máme tu bielu knihu o budúcnosti dopravy v Európe a možno v marci tohto roku e, bude tento dokument zverejnený ale na úrovni koordinátorov výboru Trans už sme mali e, prípravné rokovania s komisárom Kalasom ohľadne hlavných cieľov, e, ktoré treba e, zachovať, aby sme mohli rozvíjať sektor dopravy. Aké sú hlavné problémy, ktoré sme identifikovali, napríklad zápchy v mestách, zníženie konkurencie schopnosti výrobcov automobilov, závislosť od ropy a rovnako zvyšujúce sa ceny ropy. Čo navrhujeme? Navrhujeme dekarbonizáciu, teda zredukovanie e, uhlíka v doprave, zredukovanie emisí CO2. Takisto navrhujeme znížiť premávku v európskej doprave a takisto znížiť náklady environmentálne aj ekonomické. 1% európskeho HDP sa týka e, príliš veľkej dopravy na európskych E, cestách a to spôsobuje veľký problém, pretože investície v Európe, pokiaľ ide o infraštruktúry do dopravy, e, poklesli a nie je tam na celoeurópskej úrovni vyrovnaná e, hladina. A preto je dôležité, aby sme prepojili dôležité transeurópske projekty, ktoré sú prioritnými projektami. My nie sme nezaznamenali dostatočný e, pokrok v oblasti jednotného európskeho neba a v realizácii jednotného systému kontroly leteckej dopravy. No a na záver je veľmi dôležité, aby sme vylepšili a lepšie využívali potenciál, ktorý existuje v Európe, najmä pokiaľ ide o, e, o vodné cesty v Európe. Čo môžeme urobiť, aby sme mali udržateľnejšiu dopravu? Potrebujeme skonkretizovať jednotný európsky trh v oblasti dopravy a to prostredníctvom interoperability, to znamená vytvoriť intermodálne spôsoby dopravy, posilniť pravidla a politiky eh, v oblasti verejných zmluv, aby sme E, presadili ekologickejšie vozidlá, aby sme takisto, myslím si, že by sme takisto mohli mať daňovú politiku, ktorá by podporovala menej znečistujúce dopravné prostriedky a podporovala by inteligentnú dopravu pre všetky druhy dopravy. Treba plánovať cesty, e, systémy a všetko intermodálnym spôsobom a rovnako je potrebné e, presadzovať nové postoje a nové správanie používateľov dopravy, rovnako je potrebné e, e, prijať takú politiku tarív, aby doprava bola prístupná a takisto umožniť prístup k prístavným infraštruktúram. My vypracujeme iniciatívnu správu k tejto bielej knihe ohľadne budúcnosti dopravy od okamihu, keď budeme disponovať týmto dokumentom, pán predseda. A ešte by som sa rada veľmi stručne zmienila o novej strategickej iniciatíve EÚ. Ide o stratégiu Európy, ktorá by dostatočne efektívne používala svoje zdroje. To je veľmi dôležité, pretože len tak môžeme znížiť dopady a produkciu skleníkových plynov a to je jeden z našich cieľov. Samozrejme, že táto iniciatíva sa týka aj sektoru dopravy. Hovoríme aj o dopade používania týchto zdrojov rovnako v doprave, ako aj na životné prostredie. No a úplne na záver, pán predsedajúci, E, očakávame túto bielu knihu o európskej doprave a čakáme takisto aj na strategický plán v oblasti technológie Európskej únie, aby sektor dopravy mohol naozaj byť inovovaný za účelom zníženia znečistenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Wir haben die, oder ich habe die unangenehme Aufgabe dafür mám dosť nepríjemnú úlohu postarať sa o to, aby sme sa zmestili do vymedzeného času. To je takmer nemožná úloha, preto vás chcem požiadať eh, všetkých tých, ktorí ste sa prihlásili, aby ste sa snažili vtesnať do jednej minúty. Eh, radi by sme dali hostiom príležitosť, aby aspoň krátko si mohli reagovať na podnety, ktoré tu zaznejú najskôr. Dostane slovo kolegyňa Hasi. Ďakujem, pán predsedajúci. aby by som sa rada opýtala Lorda Sterna pretože ste veľmi váženým ekonómom. Či nám môžete poradiť v Európskom parlamente, keď hovoríme o sprísnení cieľov v oblasti emisí Európskej únie zo súčasného stavu minus 20 na minus 30 do roku 2020. Čo by ste boli radi, keby sme eh, zohľadnili pri diskusii na úrovni ehm, legislatívcov v Európskej únii. Ďakujeme pekne. Teraz pán Turmes. Ja by som rád položil otázku pánovi Sternovi a taktiež pánovi Svinimu. Na budúci týždeň v Štrasburgu budeme čeliť výzve poslancom parlamentu, aby išli proti um, hodnotám, ktoré stanovila komisia. Je to na žiadosť eh, lobbystov eh, z eh, ocelárskeho priemyslu, najmä ThyssenKrupp a iných skupín. Ako to budete vy, toto nedávne rozhodnutie komisie v oblasti porovnávacích hodnôt? Toľko teda otázka pánovi Sminimu a pánovi Esternovi a ešte pánovi Fordovi. Máme mm, zákaz neefektívnych žiaroviek v Európe Myslíte, že takýto zákaz podporuje inovácie a taktiež ako vnímate vývoj na trhu od tohto zákazu? Ďakujeme pekne. Teraz pán Enču. Ďakujem. Ja by som rád položil otázku pánovi Hans van der Loo, ak sa nemýlim, tak sa volá zo firmy Shell. Ak sa nemýlim, firma Shell má 60-percentný podiel na projekte Athabasca Oil Sands a teraz sa rozširuje tento projekt e, z 70 tisícov barelov dennej kapacity na 150 barelov na deň. Aké opatrenia alebo investície e, do technológie CTT plánujete e, vo vašej firme, aby ste znížili emisie CO2 z tohto vrtu. Ďakujeme pekne. Vidím, že niekto ďalší sa nehlási, preto dávam hneď slovo e, členom nášho panelu. Najskôr pán Lord Stern dostane slovo. Najskôr pani Hasi. Myslím, že e, to, ten posun z 20 na 30 je veľmi silným gestom. Myslím, že by ste mali e, sa sústrediť e, v argumentoch voči tým, ktorí pochybujú na niekoľko argumentov. Poprvé, teraz e, je najlepší čas e, položiť základy budúcim potreniam, pretože je nižší tlak na zdroje a je k dispozícii likvidita. A práve preto je teraz tá najlepšia chvíľa. Po druhé, história priemyselnej revolúcie ukazuje, že investície plynú k priekopníkom a to znamená, že priekopníci v tomto prípade budú tí, ktorí hľadajú a tiež implementujú silné politické rozhodnutia. A po tretie, z medzinárodného hľadiska by bolo veľmi dôležitým signálom mm, prijať takéto rozhodnutie. E, bohaté krajiny e, trochu váhajú, ostatných predbiehajú. E, toto je prístup, kde aj prístup dole hore, aj prístup z hladore dore sa navzájom podporujú. Tie krajiny, ktoré sú odvážne a ktoré sú ochotné prijať medzinárodné dohody a zmluvy, Ehm, posilňujú tie krajiny, ktoré sú odvážne prijať takéto opatrenia. ten fakt, že investície plynú k priekopníkom a ďalej súčasný hospodársky úpadok a iné faktory, myslím, že to, tieto skutočnosti samé zdôrazňujú potrebu e, posunu z tých 20 na 30 e, Ďalej, ďalšia otázka, ktorá sa týkala porovnávacích hodnôt. Uh, Myslím, že Európska únia by sa mala držať eh, svojich cieľov. Eh, dejiny nás učia, že eh, vždy, keď hľadáme napríklad náklady katolických konverterov alebo presun z rovnatého na nelovnatý benzín, vždy sa preceňujú náklady takéhoto presunu. To nám hovoria dejiny. A ak sme máme jasno v tom, kam chceme, aby sa podniky uberali. Ak budeme postupovať predsvedčivo, tak eh, zistíme, že dôvera eh, v úspory z veľkovýroby povedie k tomu, že náklady takéhoto opatrenia budú o mnoho nižšie, ako sa v úvode predpokladalo. Okrem toho platí, že ak budeme eh, viesť tak, ako chceme, že budeme, a chcete, aby Európa bola silná, aby viedla ostatné časti sveta, tie rizika takéhoto posunu budú onho nižšie, pretože bude jasné, že politika sa uberá istým smerom a nebude sa predpokladať, že niekde na nejakom mieste je nejaké bezpečné útočisko pre tých, ktorí nechcú e, sledovať takéto opatrenia, chcú byť voči slepí a hluchí. Myslím, že to, že sa ukazuje, že náklady e, na takéto opatrenie sú mnoho nižšie, ako sa predpokladalo a taktiež, že teraz je vhodná chvíľa využiť túto príležitosť. E, práve to dokazuje, že um, tie opatrenia, ktoré predložila komisia, uh, sú niečo, čoho sa treba držať a teraz nie je chvíľa pre váhanie, ale pre rozhodné kroky. Ďakujem pekne. Teraz uh, zástupca firmy Shell. Ďakujem pekne. Uh, najskôr by som zareagovala na otázku pána Turmesa k otázke porovnávacie kritérie. Ja e, sledujem, že sa diskutuje o týchto témach. Myslím, že ak sa budú uplatňovať tieto kritéria pre tie odvetvia, ktoré sú už pokryté v ETS, tak je to dvojitá regulácia. Tie oblasti, ktoré nepokrýva ETS, e, tam by malo v zmysle zaviesť takéto porovnacie kritéria, ale ak budú platiť oba tieto systémy, tak by to bolo dvojité regulovanie. Myslím, že výhoda ETS je v tom, že e, ona stanovuje prioritu v v oblasti eh, nákladnosti molekúl CO2. Eh, teda z hľadiska finančného je dôležité podporovať eh, tie najlacnejšie technológie najskôr. A myslíme, že dobre fungujúci systém ETS za predpokladu, že bude jasný a bude jasná aj tá druhá fáza. Myslím, že takéto tvrdenie nás utvrdzuje v našom presvedčení E, ďalej, pokiaľ ide o projekt Athabasco Sense, e, neviem, či e, ten 60-percentný podiel je správny, ale sme dosť významným podielníkom. Za posledných 25 rokov sa nám podarilo znížiť emisie CO2 v, na barel o 40 A ešte stále sme nedosiahli úplné maximum. V tejto chvíli rafinované produkty zo Syncute predstavujú iba e, zhruba 5 až 15 z hľadiska ich e, uhlíkovej intenzity v porovnaní s výrobkami ze Spojených štátov amerických, a to je štúdia e, fundovanej organizácie. Ešte stále sme nedosiahli to maximum, zdôrazňujeme, takže ešte stále je tam priestor zlepšovať tú našu efektivitu. Áno, čo sa týka CCS, aj tu sa snažíme príjmať opatrenia. Chystá sa projekt, ktorý Ehm, je v hodnote zhruba 750 miliónov kanadských dolárov a keď sa podarí spustiť tento projekt, e, tak uhlíková stopa paliva v e, toto vrto bude na úrovni nižšej, ako je e, úroveň paliva z ropných pieskov v Spojených štátoch amerických. Je dôležité si uvedomiť, že iba v samotnej Alberte je zdroj ktorý je na druhom mieste voči Sádskej Arábii. E, je veľká diskusia o bezpečnosti energetických zdrojov. Myslím, že je obrovskou výhodou, že máme takýto zdroj energie, ktorý nekontroluje e, OPEC. Teda, aby sme využili všetky inovácie a potenciál na to, aby tento zdroj sa stal udržateľným zdrojom, musíme robiť všetko v prospech e, tohto zachovania. Myslím, že parlament by mal rozlišovať medzi um, tými ropnými pieskami, ktoré sú z Kanady a medzi tými, ktoré pochádzajú z iných krajín. To, ten rozdiel je veľmi eh, jemný, ale predsa len je tam. Eh, ďakujem pekne. Teraz pán Ford, eh, pokiaľ ide o zákaz um, niektorých druhov žiaroviek a podpory inovácie. Môžem odpovedať na vašu otázku priamo áno, ale ešte trošku kontextu v roku 2008 uh, sme zaznamenali skutočne že zanedbateľný predaj uh, žiaroviek na báze uh, LED. Teraz sme sa zaznamenali zdvojnásobenie predaja týchto žiaroviek, ale dôležitý nie je len tento obchodný úspech, Ide o to, že sme boli dostatočne odvážni a investovali sme, pretože o to ide, už sa nedá vrátiť späť. Ten podiel, ktorý sme investovali na inovácie v oblasti LED žiaroviek, predstavuje zhruba celý náš rozpočet. Um, teraz eh, pokiaľ ide o plánovanie, tu um, ide o to, či bude eh, odmena alebo nebude. Veľmi sa tešíme z rozhodnutia Európskeho parlamentu, iba sa urýchli to naše rozhodnutie, pokiaľ ide o spotrebiteľov. Tie čísla, ktoré som uvádzal, sa týkali firmného využívania na úrovni súkromných domácností. Tie čísla sú trošku nižšie, e, teda vďaka týmto zákazom sa e, bežný spotrebiteľ posunul k e, ekologickejším žiarovkám najskôr k halogénovým a teraz sa posúvajú k žiarovkám na báze LED nielen z dôvodu ceny, ale aj z hľadiska schopnosti, Bol trh zaplavený nižšie výkonnými žiarovkami LED mali isté negatívne mm, konotácie tejto žiarovky. Je to dobrý produkt e, za veľmi dobrú cenu a musíme využiť túto chvíľu. Myslím, že v prípade firmného využívania 9 e, z 10 bodov e, ešte v tom súkromnom sektore máme čo doháňať. Tam je zhruba iba 6 z 10 bodov. Budeme sa naďalej sústredovať na inovácie, budeme inovovať a investovať do výskumu vo všetkých našich výrobkoch a budeme sa držať tejto cesty. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. E, v takýchto e, debatách je vždy e, riziko, že sa nedodrží vymedzený čas alebo sa čas dodrží na úkor podrobností, do ktorých sa dá potom zájsť v takýchto diskusiách. Ďakujem pekne doterajším rečníkom a teraz prejdeme k druhej časti našej debaty, ďalšiemu panelu. Uh, Dámy a páni, e, panelisti sa pomaličky pousádzajú a potom sa pustíme do záverečnej časti dnešnej konferencie. So a very uh, warm welcome from, uh, from me, uh, Malcolm Harbour. I'm chairman of the Internal Market and Consumer Protection Committee in the European Parliament. Takže moje meno je Malcolm Harbour a ja som predseda výboru pre uh, vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Myslím, že doposiaľ uh, ten priebeh konferencie bol veľmi uh, zaujímavý a budeme pokračovať uh, témou uh, priemyselnej dekarbonizácie a práve v kontexte Eh, konkurencie schopnosti. Eh, viete, v rámci európskeho jednotného trhu a na globálnom trhu musíme všetci prehodnotiť svoj postup a svoje správanie a eh, určite treba sa zamerať na dekarbonizáciu v oblasti priemyslu a v oblasti výroby energie Veľmi sa teším na rečníkov, ale samozrejme budem musieť úzkoslivo sledovať čas, lebo sme už trošku pozadu. Začnem predstavením e, rečníkov. Hlavným rečníkom je doktor Otmar Edenhofer, je e, spolupredsedajúcim pracovnej skupiny číslo 3 IPCC. To je Medzinárodný panel pre klimatické zmeny. Okrem toho je zástupca riediteľa hlavným ekonómom e, Postupimského ústavu pre E, dopad klimatickej zmeny a bolo mi pošepkané, že práve tento ústav je e, obľúbeným ústavom Angely Merkelovej. E, potom si vypočujeme príspevky od týchto pánov Filip Delpeč, ktorý je prezidentom Carrier Corporation MEA, je celosvetovo známym výrobcom výhrevných a chladiarenských zariadení. Takže určite má znalosti na to, aby sa mohol vyjadriť dôsledkom klimatických zmien. Ďalej vystupí Jules Kortenhorst, ktorý je predsedom e, Topel Energy BV, ale čo je dôležitejšie, je výkonným riaditeľom e, Európskej e, klimatickej nadácie. To je filantropická inštitúcia a on mi pošepol, že nie sme ideologicky ani politicky ovplyvňovaní, sme neutrálni a snažíme sa o koncipovanie inteligentných e, myšlienok a e, stratégií v oblasti boja proti klimatickým zmenám. A o tom si vypočujeme viac v jeho prednáške. Pán Olebier Sorensen je predsedom inštitucionálnej investičnej skupiny zameranej na klimatické zmeny, ktorý sa bude venovať investíciám do boja proti klimatickým zmenám. Sú účastníkmi e, mnohých spoločných projektov, majú 60, viac ako 65 členov, medzi ich členmi sú e, mnohé E, investičné fondy a, finančné inštitúcie v objeme predstavujúci viac ako 3 trilióny eur. No a veľmi sa teším na e, diskusiu, ktorá nás čaká e, po odznení príspevkov si vypočujeme pána Gilesa Čišestra, ktorý je ktorý je hovorcom za e, skupinu reformistov v priemysle pre priemysel výskum a energetiku a on bude vlastne moderovať diskusný panel. E, nadviažem na to moto, ktoré tu odznelo, že je, je múdre a inteligentné dosiahnuť viac za menej, za menej energie. A ja budem strážiť hodiny, E, takže 3 e, minúty budú k dispozícii pre diskusný panel a samozrejme chceme e, venovať 5 až 7 minút jednotlivým vystupujúcim. Ďakujem pekne za to, že ste ma prizvali. Moje meno je doktor Otmar Edenhofer. Ako viete, ja som zastupca inštitútu a, a okrem toho som e, spolupredsedajúcim IPCC, teda musím e, skutočne e, vziať úvahu všetky pohľady, všetky stránky. A ja sa pokúsim tu skutočne prezentovať veľmi neutrálny postoj a budem tu preto všetkým hovoriť ako zástupca postupímskeho ústavu to, čo už povedal Lord Stern, postupovať tak, ako doposiaľ, neobstojí. Väčšina e, vedcov sú toho názoru, že e, ak chceme ak chceme zvrátiť klimatické zmeny, tak museli by sme e, znížiť priemernú teplotu každoročne o 2 stupne Celzia. No a to by stálo 1 až 2 globálneho HDP a to až do roku 2050. A, čo je veľmi dôležité, príležitosť, ktorá sa nám núka pre riešenie klimatickej otázky, je veľmi, eh, je veľmi krátka skutočne, ak to ne, do, nestihneme do roku 2013, tak ten každoroč, to každoročné zníženie o 2 stupne Celzia už nebude postupovať, postačovať. Pardon. Musíme si uvedomiť, že toto je veľmi dôležitý pohľad, dôležitá relácia. Teda nie je času na otálanie a akékoľvek otálanie len navýši náklady. Najväčším rizikom ambicioznej klimatickej politiky je zvyšujúca sa cena ropy a nízka cena uhlíkových emisí. A to je najväčšie riziko pre medzinárodnú klimatickú politiku. Medzinárodná Energetická agentúra a ďalší očakávajú, že cena ropy sa zvýši počas ďalšieho desaťročia. Dokonca aj v takej situácii, že sa celosvetový balík úspor uplatní. Narastujúca cena ropy bude mať v podstate tri účinky. Poprvé, Uhlie sa stane konkurencieschopnejším v energetickom sektore Indie a Číny a už počas ostatných piatých rokov sme mohli konštatovať, že namiesto toho, aby sa znižovali uhlíkové emisie, sa zvyšovali v týchto dvoch regiónoch. A musíme si uvedomiť, že budú narastať ceny ropov, ropy. Čína, Južná Afrika, India budú investovať z, z dôvodu predpokladaného nárastu ceny ropy budú investovať do skvapalneného plynu a budú investovať do uh, Eh, technológií založených na uhlí. Tento proces sa nedá zastaviť eh, a len tým, že uhlia by bolo málo. Uhlia je dosť a je lacný a postačí do konca tohto storočia. Čo je, čoho je nedostatok, je čistá atmosféra. A to si musíme uvedomiť. Preto vysoká cena ropy a nízka cena uhlíkových emisí je podľa môjho názoru veľkým rizikom pre medzinárodnú klimatickú politiku. Ak si uvedomíme, že atmosféra e, toho veľa neuniesie, musíme nejakým spôsobom riešiť zmienenú dilemu. Tým riešením je technológia, inovácia, jedným slovom zelený rast. Zelený rast má slúžiť tomu, aby naplnil klimatickú politiku, aby vlastne sa zmiernili spory ohľadom klimatickej politiky po celom svete. Inovácia je kľúčom k zelenému rostu. Je zrejme, že dekarbonizácia globálneho hospodárstva dôsledným spôsobom je založené na energetickej účinnosti. Tomu sa nedá vyhnúť, ale scenáre znižovania nákladov, zefektívnenie nákladov, všetky tieto politiky sú založené na technológiách a niektoré technológie sú veľmi dôležité, nízkouhlíkové technológie, ale niečo stoja. A dostupnosť CCS a zdrojov obnoviteľných energií je preto e, otázka kľúčového významu. Bez nasadzovania obnoviteľných energií e, vo vyššej miere, než je tomu doposiaľ, tak náklady na znižovanie emisí CO2 sa budú zvyšovať a zdvojnásobovať. Náklady na transformáciu sú determinované, determinované rozsahom používania biomasy Musíme si uvedomiť, že e, tie náklady na zmerňovanie CO2 e, sa môžu e, zdvojnásobiť, ak nebude napredovať rýchlejšie využitie biomasy. Musíme si uvedomiť, že My vieme, že akési obmedzovanie alebo prehodnocovanie využívania jadrovej energie má len obmedzený účinok. A chceme mať budúci zelený energetický systém a zelený rast, tak to si vyžaduje integrovanú energetickú politiku, využívajúc fluktujúce energetické zdroje je, je potrebný tlak zo strany EÚ, je potrebné pritlačiť na investovanie do nových technológií, do zlepšenia CCS, do širšej miery nasadenia obnoviteľných energií. Treba oddeliť ekonomický rast od e, nízkonákladových emisí a inovácie, ktoré sú ekologické, budú úspešné len vtedy, ak si uvedomíme aká, aká, aká je zácná, čistá atmosféra. No a treba si uvedomiť, že treba sa ponaučiť zo skúseností, treba sa opierať o výskum, investície e, do práve týchto skúseností a do výskumu sú nevyhnutné. Spolahlivá politika cien, cien za uhlíkové emisie je tiež vec na zváženie. E, musíme si uvedomiť, že toto je dôležitý prvok na ceste zeleného rastu. Technologické politiky by mali byť implementované ako doplnok e, k tejto cenotvorbe. A, to, a toto umožní dosiahnuť ekologické ciele. Musíme sa uvedomiť, že tá cvenotvorba môže ovplyvniť eh, práve tú nákladovú stránku úsilia. V tomto kontexte by som chcel nadviazať na to, čo povedal Lord Stern v reakcii na jednu z položených otázok. Ide o postup z dola nahor, z hora nadol. Tieto dva smery nemôžu byť prechtichodné, naopak musia byť doplňajúce, aj keď Kodánska konferencia po, m, mm, spochybnila účinnosť postupu z hora nadol, je zrejme, že treba e, medzinárodné úsilie doplniť a sprevádzať národnými aktivitami. Na, ak hovoríme národnými aktivitami, to je na úrovni celoštátnej a miestnej nielen z hľadiska nákladov na znižovanie emisí CO2, ale aj z hľadiska nasadzovania e, lepších technológií do budúcnosti. Veľa sa hovorí o tom, že sa prenášajú e, rôzne výroby do krajín, kde emisie sú lacnejšie. Ale dnes už to nemôžno považovať za hlavný trend. Vzťahuje sa to len na niektoré sektory e, dnes už neobstojí e, stanovať toto ako jediný determinant. Musíme si uvedomiť, že tie krátkodobé nevýhody e, nemôžu e, potlačiť dlhodobé výhody, ktoré by nám poskytla orientácia v tom smere, ktorý som uviedol v úvode. A je dôležité, aby skutočne Európa sa ďalej Eh, odvíjala tým smerom, v ktorom započala. Musí byť rozumná environmentálna energetická politika. Už sa to hovorilo o 12. 5-ročnom pláne Číny. Sú tam mnohé zaujímavé veci, ambiciozne zníženie CO2 a investície, ktoré sú tam uvedené, eh, dosahujú viac ako to, o čom uvažuje EÚ do roku 2020 je stanovený dôverohodný cieľ, ktorý by mohol zabezpečiť to smerovanie nízkouhlíkovým smerom. Musíme si uvedomiť, že dlhodobý benchmark 88-95 zníženia emisí do roku 2050. To treba podporiť strednodobými cieľami na horizont 2030 a 2040. Takže už som sa dopracoval k záveru môjho príspevky. Najdôležitejšia inštitucionálna inovácia pri presadzovaní e, zeleného rastu je ETS Európy. Musí to byť komplexný systém, pokrývať všetky sektory a e, skutočne mal by predstavovať tento systém dlhodobú e, spolahlivo stane v stanovenú cenu e, uhlíkových emisí. EÚ môže presadzovať zelený rast a inováciu na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Ďakujem. Uh, well, you, uh, Ďakujeme pekne za veľmi jasnú a veľmi obhajujúcu prezentáciu k ktorej časti sa ešte celkom isto vrátime. A teraz dáme slovo pánovi Filipovi Delpechovi. Ja by som sa rád s vami podelil o svoje skúsenosti, e, ktoré mám s trhom a iste aj o istú dávku optimizmu, ktorý dokazuje, že môžeme e, sa pohybovať vpred a to rýchlo. pracujeme pre globálnu firmu a, a vediem konkrétne činnosti v Ázii, v Spojených štátoch, v Európe a vidím jasné rozdiely medzi týmito kontinentmi v oblasti regulácie inovácií. Domnívam sa, že môžem tvrdiť, že naša firma pôsobí v stavebníctve a v vesmírnom výskume máme 66 eh, tisíc zamestnancov v Európe. E, pohyb vpred je skutočne veľmi rýchlo. E, snažíme sa inovovať e, a prispôsobovať sa veľmi rýchlo legislatíve. V globálnych firmách sa deje to, že investujeme do výskumu a vývoja, do výroby v tej časti sveta, ktorá je najviac vpred eh, v oblasti regulácií. Ak eh, je v nejakej krajine regulácia inovatívnejšia, výskum eh, sa v tejto oblasti bude vyvíjať rýchlejšie a potom sa bude vyvážať tento výskum a výsledky tohto výskumu inovácie do ostatných krajín. Myslím, že dnes máme najrozvinutejšie technológie a závody v Európe. Uvediem niekoľko príkladov, že je to reálne a niektoré krajiny v Európe sa už oberajú týmto smerom. Jedna vec súvisí s potrebnou bezpečnosťou z eh, farmy priamo na bydličku. Je potrebné eh, podporovať eh, farmy, polospodárske závody, ľudia si žiadajú čerstvé potraviny. Tento systém v súčasnosti vychádza z chemickej látky, ktorá sa používa v chladničkách a takéto schladené potraviny potom ostávajú čerstvé, až kým sa dostávajú do supermarketov a do predajní keďže e, je otvorený trh, e, na ňom je 1,2 metrických tón plynu na tomto mm, trhu. E, tento plyn sa využíva práve na chladenie potravín, aby boli čerstvé. Tento plyn uniká v miere 10 až 15 ročne, pretože to množstvo ehm, inštalácií a izolácií je veľmi komplikované. To je obrovská výzva pre predajcov e, e, tento únik plynu, keby sme nahradili tento plyn e, CO2, nedošlo by k žiadnemu negatívnemu vplyvu na planétu. Tento únik plynu predstavuje 400 teda uniky plynu zo 400 vozidiel ročne. Je to možné? Dovolím si tvrdiť, že áno, už sú krajiny, ktoré sú odvážne a urobili takéto opatrenie. Napríklad Dánsko. V Dánsku už tento plyn už celé roky nie je Dánsku sa investovalo do nových technológií a to e, mnoho lepšie ako v iných krajinách. Sú aj iné krajiny, áno, Norsko, Švajčiarsko, ale e, tých krajín v Európe je málo. Dá sa to urobiť rýchlo? Áno. Ak e, sa urobí takéto opatrenie, vytvára to pracovné miesta, Ak sa budeme sústredovať na tieto kroky, na inovácie, eh, na technológie v Európe, potom eh, uvidíme, že napríklad Spojené štáty americké budú kupovať tieto výsledky od nás a získame kontrolu nad týmito krajinami. Druhým príkladom eh, je príklad zo stavebníctva. Pri výbave veľkých budov, ako napríklad mm, táto, sú to predovšetkým banky, developery a koneční užívateľi a títo majú úplne odlišné očakávania a potreby Isté, že nedá sa e, získať všetko. E, jedine konečný užívateľ by e, bol celkovým príjimateľom všetkých výsledkov takejto budovy. V súčasnosti vidíme veľmi minimálny pokrok v dizajne, v rozvoji technológií pre okná, klimatizáciu, osvetlenie. Tieto výsledky výskumu sa nedá uplatniť, pretože v procese politických rozhodnutí e, je mnoho prekážok. Ak by sme e, pokročili e, výskum v Európe, výroba týchto nových technológií by prebiehala v Európe a potom by sme mali výhodu proti ostatným krajinám. Japonsko kedysi malo obrovský náskok nad Európou a v súčasnosti um, si tento náskok ešte zachovali, pretože pred 15 rokmi uh, boli tam, kde sme my teraz. Uh, pred mnohými rokmi boli pohodné látky lacnejšie. dnes sú pohodné látky e, rovnako drahé všade, okrem Spojených štátov amerických, ale aj tam toto zvýšenie príde. To znamená, e, nepotrebujeme len reguláciu, už je k dispozícii mnoho technológií, mnoho firiem v Európe sa sústreďuje na inovácie, máme mnoho výskumných centier, dokážeme vytvárať pracovné miesta, tak aby sme mohli byť hnacou silou, ale na to potrebujeme rýchlosť, jasné pravidlá, a jasnú reguláciu a kontrolu. Nie vždy sú nevnutné len peniaze, e, niekedy áno, ale nevždy. Najmä v oblasti energetickej e, účinnosti e, je mnoho možností zlepšenia za využitia už existujúcich technológií. Myslím, že práve tu potrebujeme vašu pomoc najviac také opatrenia, ktoré sa budú ľahko implementovať v praxi a ktoré budú prospešné pre nielen pre našu planetu, aj pre Európu samotnú. Uh, Ďakujeme pekne za veľmi jasnú a veľmi praktickú uh, prezentáciu. Teraz dostane slovo pán Kortenhorst. Ďakujem, pán predseda, vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Myslím, že Dôvod, prečo by Európa mala hrať e, dôležitú úlohu v budúcnosti a hnať sú, byť hnacou silou, e, takýchto dôvodov tu už zaznelo dostatok. Iba ak sa nám podarí vyhrať v tejto budúcej priemyselnej revolúcii, budeme schopní na jednej strane zachovať e, túto našu planetu pre budúce generácie a zároveň budeme schopní vytvoriť hospodárskú prosperitu a taktiež zabezpečiť hospodársky rast a vytvoriť pracovné miesta. Um, druhé ponaučenie, ktoré som si odniesol z tohto popoludnia, je, že odvážna regulácia eh, podporí a neobmedzí toto vodcovstvo Európy. A práve toto ponaučenie eh, si zobrali už viacerí ekonómovia pred eh, mnohými rokmi, ak chceme stimulovať domáci priemysel a chceme zabezpečiť aby rástol priemysel, je potrebné e, zabezpečiť dobre regulovaný trh a veľmi silnú konkurenciu. E, e, s veľkým zaujímavom som si počul z úst zástupcu firmy Philips, aký dôležitý bol práve tento aspekt v rozvoji žiarovek LED. Možno dnešné ekonomické analýzy neposkytujú jasné argumenty, prečo by sme mali pomáhať tejto novej revolúcii Tradičné modely rovnováhy eh, nevystihujú ten prvý do, plný dosah priemyselnej revolúcie do takej miery, ako to vidíme, tie obrovské výhody ich formačných technológií v automobilovom sektore, kde auto je takmer schopné eh, jazdiť samo za pomoci počítača a tam eh, tie procesy v týchto oblastiach sú skutočne pod palcom technológií A nejde tu iba o presun z jednej výrobnej oblasti do druhej. Um, už vieme, kde sú výhody priemyselnej revolúcie, e, podporuje to aj investície. Um, ak um, firmy majú dôvod sústredovať sa inovácie, tak sú ochotné na tieto inovácie. Rád by som spomenul niekoľko e, politických opatrení, ktoré s týmto súvisia. E, prvé súvisí s týmito odvážnymi cieľmi. Ak um, vedete firmu, máte istú víziu, Európska únia má takúto víziu 80 až 95 zníženie emisí do roku 2050, ale taktiež si stanovujete jasné merateľné ciele, 20, 2000, rok 2020 2030 sú kľúčové v tomto smere. Čo sme si vypočuli od jeho kráľovskej výsosti, bolo veľmi jasné dnes popoludní. Ocenil úsilie tých v Európe, ktorí hovoria, že je potrebné 30-percentné zníženie a nie je to potrebné z hľadiska klimatických zmien, je to nevyhnutné aj preto, že chceme byť hnacou silou, chceme byť vodcami v tomto úsilí, ak si stanovíme e, cieľ, ktorý hovorí e, našim ľuďom, že nedokážeme držať krok v tomto nízkouhlíkovom hospodárstve, ponecháme to na 20% a, a potom možno zvyšok sa k nám. A to nie je dostatočne e, inšpirujúci cieľ, ak si však stanovíme ambiciózny cieľ, ak povieme našim občanom, že my budeme tou hnacou silou priemyselnej revolúcie tým, že si stanovíme ten, ten cieľ 30 tak vytvárame konkrétne ciele, ktoré sa stanú postupne realitou. Ďalšou oblasťou politiky, kde sa musíme posunúť vpred, je energetická účinnosť. Samotná cena uhlíka nie je dostatočným opatrením. Už e, dlho je to na relatívne nízkej úrovni a spravidla tako, takéto nízkoležiace ovocie sa zberá najskôr e, v každom sade. Musíme si však stanoviť vyššie, ambiciózne ciele, nielen pre technické zariadenia, ale aj pre stavebníctvo a tiež pre automobilový sektor. Okrem toho musíme pomáhať vládam e, európskych štátov, aby vytvárali také programy, ktoré renovujú naše existujúce Severné prostredie nemôžeme čakať e, tie tradičné dlhé 40-50 ročné cykly, potrebujeme opatrenia hneď. A ďalej e, dekarbonizácia e, energetického sektora. Komisia už zverejnila svoj plán na najbližšie roky a ten tvrdí, že je reálne presunúť náš sektor energie na úplne dekarbonizovaný sektor v rámci plánovaného obdobia. Ak sa budeme uberať cestou integrovaných sietí, podarí sa nám to urobiť veľmi úsporne. Teda odvážne opatrenia, jasné ciele, energická účinnosť, jasné normy a dekarbonizácia nášho energetického sektora. Toto sú ciele, ktorých sa musíme držať. Well, again, thank you very much indeed. Ďakujeme pekne za e, nesmierne e, jasne e, formulovaný príspevok a posledným vystupujúcim bude pán Sorensen 5 minút. Ďakujem za slovo. Veľa ctení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, ako povedalo úvodom, IIGCC je organizácia, ktorá organizuje inštitucionálnych investorov. Sme takou platformou pre tieto organizácie. My pracujeme s obdobnými platformami v Amerike a v juhovýchodnej Ázii. Tak v podstate máme priamy kontakt na veľkých investorov. A to, čo poviem ja, je vlastne názor týchto investorov. Podľa nášho názoru e, jedna z najdôležitejších vecí, ktorá musí nastať v najbližších rokoch, ak chceme sa úspešne popasovať s klimatickými zmenami a zahájiť zelenú cestu, potrebujeme trvalo udržateľný a veľa silnejší dialog medzi tými, ktorí tvoria politiku a tými, ktorí ju uplatňujú v praxi. Preto aj konferencia tohto formátu je veľmi vítaným mechanizmom. E, počas následných ročí sa očakávajú veľké investície a chceme dosiahnuť nízkouhlíkovú ekonomiku. Okolo 80 tých investícií musí pochádzať od súkromných firiem alebo súkromných investorov. Inými slovami, súkromní investori zohrávajú a budú zohrávať kľúčovú úlohu pri pri vytvorení nízkouhlíkovej ekonomiky. A oni budú reagovať, ak bude dobre nastavená politika. Asi to neznie veľmi dobre, ale e, súkromní investori a firemný sektor vlastne žiada rezolutnejšie vlády a jednoznačnejšie formulovaná regulácia. Možno vás to zaráža, ale na druhej strane tí, ktorí tvoria legislatívu, by sa tomu mali tešiť. Potrebujeme také politiky, ktoré môžu podporovať a zhodnocovať investície do energetického sektoru, energetickej infraštruktúry, energetickej účinnosti. Potrebujeme politiky, ktoré sú kompatibilné s ekonomickou koncepciou životnosti aktív, ktoré sú uvádzané do života. Politika má kritický význam pri zabezpečení transparentnosti dlho, e, dlho, e, dlhej životnosti e, bez týchto parametrov investori nebudú ochotní sa zaangažovať v takej miere, ktorá je potrebná. Treba si uvedomiť, že v zásade e, neexistuje nedostatok kapitálu. Kapitál vždy existuje. Čo chýba, je politická vôľa zaplatiť za ten kapitál alebo poskytnúť také záruky, také poistky, ktoré uvoľnia ten kapitál. Kapitál čaká na využitie. E, nie je správne hodnotenie, že investori sú e, sa bažia len e, po ziskoch a sú veľmi konzervatívni. Nie je tomu tak, ale da, e, možno očakávať, že musia si vyhodnotiť e, rizika, musia si zhodnotiť podľa ekonomických teórií hodnotu premeškaných príležitostí a investori skutočne majú záujem, ale s náležitým vyhodnotením aj investícií veľkej veľkého rozsahu. Musíte si uvedomiť, že veľkí investori pracujú so zverenými fondami. environmentálne a sociálne požiadavky nestačia na presvedčenie investorov. E, investori žiadajú čosi viac. Ak neposkytnete investorom presvedčivý balík, tak nebudú investovať, pretože investori majú svoje záväzky, pretože im boli zverené prostriedky viete, e, medzi investíciami je veľká konkurencia. Globálna dohoda ohľadom klimatických zmien je e, dôležitá z dlhodobého hľadiska. Nestalo sa tak v Kodani ani v Cancúne a zrejme sa to úplne neutrasie aj pri završení kola rokovaní z Dohy. Pak je ale ten, že veci by sa mali e, rozbehnúť oveľa rýchlejšie. Na, druhej, na druhej strane si treba uvedomiť, že keby aj bola uzavretá globálna dohoda, tak e, neponúka všetky tie dôležité detaily, ktoré sú potrebné pri rozhodovaní, pri rozhodovaní investorov, pri rozhodovaní e, do akého projektu im predloženému budú investovať. Musíme si uvedomiť, že e, tí manažéri portfólia, tí, ktorí rozhodujú o investíciách, potrebujú tieto de- detaily. A hovoril som o tom, že musí byť jasne koncipovaná regulácia, legislatíva. Uh, a tá sa vzťahuje na skleníkové plyny, tá sa vzťahuje na e, mechanizmy boja proti klimatickým zmenám. Investori žiadajú sedem dôležitých prvkov. E, často sa hovorilo o prvých piatich, ale poviem všetkých sedem. Poprvé, EÚ by mala prijať oveľa ambicioznejšie ciele v strednodobom horizonte, dokonca aj v oblasti energetickej účinnosti. Ak, na tú, ak účinnosť opomeniete, tak e, bude to veľmi nezodpovedné. Po druhé, potrebujeme mať pevne stanovený cieľ do budúcnosti. Investor si uvedomuje, že rok 2020 20-percentné zníženie je za chvíľu. Po tretie, musíte podporovať spoluprácu cez cezhraničnú. Eh, Musí, musíte eh, nasadzovať nové technológie, musíte eh, sa zamyslieť nad dotačnou politikou a najdôležitejším bodom je ten, že musíte poskytnúť musíte zabezpečiť tú postačujúcu a nevyhnutnú podmienku, to znamená stabilnú a vyššiu cenu uhlíka, uhlíkových emisí. Toto sú e, tie kritéria, je ich sedem, ktoré musia byť splnené, ak investori majú investovať do toho, o čom sme hovorili, aby sme započali tú zelenú cestu ten zelený rast má priniesť prosperitu, má priniesť zamestnanosť. A politika politika musí urobiť tú správnu vec. A tá správna vec musí eh, byť postavená na logickom zdôvodnení. Ďakujem pekne. Vy ste uviedli, eh, vy ste uviedli z tých 7 bodov. Vlastne, keď ste začali o nich hovoriť, tak už ste prekročili svoj 5-minútový limit, ale nechal som vám tie 2 minúty naviac. Takže teraz otvárame diskusnú časť, moderovanú Jillsom eh, Čičestrom. Ja by som chcel len poukázať na to, že tá, tej diskusie sa môže zúčastniť ktokoľvek. Nie je to obmedzené len na eh, poslancov Európskeho parlamentu. Eh, tí, ktorí sa chcú eh, prihlásiť do diskusie, prosím, aby ste sa prihlásili. Niektorí z vás máte aj menovky uvedené, niektorí z vás len číslo, tak prosím, aby ste sa neurazili, ak vás oslovím číslom. Pán Čičester, máte 3 minúty. Jedna z výhod vystupovať vystupovať na konci, e, je tá, že všetci tí dôležití už odišli, takže človek môže tak uvoľnenejšie sa vyjadrovať a byť trošku provokatívny. Ja som si vypočul tie predošlé diskusie a evakovalo to viaceré myšlienky e, v mojej hlave zarezonovali viaceré témy. E, princ Charles hovoril o úlohe konzumenta. Konzument je kľúčový a presvedčiť konzumenta, aby zmenil svoje zvyky, je obrovská výzva. Pán Stern, Lord Stern povedal toľko, že musíme e, posilniť a e, objasniť tie ciele v rámci boja proti klimatických zmien. A to je skutočne vec, na ktorú reagovali viacerí rečníci. To je obrovská výzva, to obrovská príležitosť. Musíme si uvedomiť, že e, hovoríme o revolúcii, ale tie doterajšie priemyselné revolúcie trvali pomerne dlho kým sa prejavili. E, pán, e, pán za Philips hovoril o tom, ako sú konzumenti citliví na cenu, na cenu nových zariadení, ale veď inovátori a výrobcovia musia ponúknuť konzumentovi niečo, čo zaujíma konzumenta, aby zmenil svoj postoj. A e, môj e, e, kolega mi tvrdí, že plyn a CCS sú e, riešením. Na tej, je to medzikrok smerom k nízkouhlíkovej ekonomike. Okrem tých dvoch ja by som pridal jadrovú energetiku, o ktorej sa temer ani nehovorilo, avšak zo strednodobého a dlhodobého hľadiska zohráva veľmi dôležitú úlohu práve z hľadiska e, toho, že poskytuje e, energiu s mimoriadne nízkymi uhlíkovými emisiami. Musíme si, musíme si byť toho vedomi. Pán, pán Edenhofer hovoril o tom, že eh, ho trápi vysoká cena eh, ropy. Mňa to netrápi, pretože primeje to ľudí, eh, aby sa zamýšľali nad inými energetickými zdrojmi. Ale v čom sa zhodujem s vami je obava z nízkych cien za uhlíkové emisie. Ale tieto ceny sa stanovujú prostredníctvom regulačných mechanizmov, čiže môžeme to ovplyvňovať. Súhlasím s tým, čo bolo povedané ohľadom systému ETS a konečne ho dokážeme efektívne uplatňovať, tak e, dokážeme e, skutočne e, aj sa lepšie vysporiadať s využívaním palív, ktoré, ktoré majú veľký, veľké uhlíkové emisie. Eh, povedal, eh, hovorilo sa tu o tom, že mohli by sme tie emisie využiť na chladenie potravín, ale treba sa pripraviť na reakciu verejnosti, ktorá eh, bude trošku zmetená, že to, čo odsudzujeme, chceme využiť. Pán Kortenhorst, hovorili ste o tom, že hovoril o tom, aké revolučné zmeny sú potrebné, ale ja si myslím, že skúsenosti na, poukazujú na to, že potom, keď sa uvedie na trh do života niečo revolučne nové, tak zväčša, zväčša sa žnú úspechy až tými, ktorú, ktorí prídu bezprostredne po tejto revolučnej vlne. Pán Sorenson hovoril o tom, že aby bol dosiahnutý cieľ, musí byť silnejšia, razantnejšia vláda, s tým úplne súhlasím, ale trošku ma trápi tá požiadavka silnejšej vlády. Ja chcem mať menej vlády, ja chcem, aby ľudia robili veci, pretože sú to správne veci. Ďakujem pekne, boli ste veľmi veľký provokatér a to je stimulujúce pre diskusiu. Kto sa tam hlási? Pán 205? Neviem, čo ste tým sledovali. Nič ste tým nesledovali. 205, dobre. Takže e, pani Hercog je zatiaľ jediná, ktorá sa odvážila položiť otázku. A potom jedna ďalšia dáma. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať organizátorom za túto konferenciu. Je to veľmi zaujímavé podujatie, e, takže e, Giles povedzte mi vopred, kedy mám byť eh, provokatívna. Zväčša eh, som eh, provokatívna vtedy, keď to nikto nečaká. My sa snažíme dosiahnuť nízkouhlíkovú prosperitu. Snažíme sa zmeniť energetickú politiku EÚ. Počas môjho funkčného obdobia tomu tak je, aj predtým tomu tak bolo. A tá zmena nenastáva. Investičná krivka v tomto sektore je stále nízko položená my vidíme, že priemerný vek elektrární je 40 rokov a tak ďalej. Čiže snažili sme sa uviezť do života veľa vecí, ktoré by to zmenili, len nové investície priniesú zníženie CO2. Na to nestačí nová legislatíva. Nové investície, ktoré sa prejavia v praxi E, ja som inžinierka a ja som domáca. E, viem, že voda vrie pri 100 stupňoch Celzia, samozrejme v závislosti od okolitého tlaku, ale pýtam sa, aká horúca je naša voda. To zna, e, používam to ako parafrázu. Kedy dosiahneme tú úroveň, keď všetko bude vrieť, keď inovácia bude sa presadzovať. It's very important for nuclear as well. No tak to, toto je veľmi dôležitý aspekt aj pre jadrovú energetiku. Ďalší dotaz, pani Dixon. Máte slovo. Ďakujem za udelenie slova a ja by som chcela e, e, e, pochváliť odvahu predsedu Buzeka za odvahu na zorganizovanie tejto konferencie a vlastne pozvať ako spoluhostiteľa jeho kráľovskú výsosť. To skutočne otvára cestu, cesty do roku 2050. Mm, tu v pléne sedí mnoho zástupcov firemného sektora a okrem nás je ešte hrba ďalších Žiaľ, e, mnohí predrečníci už odišli, ale ja by som chcela vyjadriť prianie, aby takýto druh výmeny názorov a myšlienok e, aby takáto možnosť bola poskytnutá aj do budúcnosti, aby sme tým demonstrovali iným firmám, iným e, zákonodarcom a samozrejme aj konzumentom, že schádzame sa a hovoríme o týchto dôležitých veciach. Pokiaľ viem, len niekoľko e, štátov má problémy pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku. Ja by som sa chcela spýtať pána Edenhofera, ale aj vás, pán predseda Buzek, ako chcete týmto štátom vysvetliť, ktorou cestou sa majú uberať. Vieme, že Polsko má s tým obrovské problémy. Tam je vysoká, vysoký stupeň závislosti na uhlí ako ich presvedčiť o opaku? Ďakujem. Um, your, your... Áno. E, ja, e, ja sa vyjadrím k vašej otázke dodatočne. Aj zrejme pán Buzek. Pani Hybner, máte slovo. Ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tu boli prítomní. Chcela by som vám povedať, že sú tu niektoré otázky, e, na ktoré sa na tomto samite nepodarilo dať odpoveď. Ale to sú otázky, ktoré vyvstávajú pri rozličných príležitostiach. Máme tu otázku zeleného rastu udržateľnej ekonomiky. Treba sa sústrediť na štyri body. Poprvé, šetrenie. Moja stará mama napríklad vždy hovorila, nepýtaj sa ma, koľko budeme míňať, ale snaž sa vždy šetriť. Vy ste hovorili, že vo všeobecnosti existuje e, príliš veľká energetická spotreba, napríklad rôzny, rôzny, v dôsledku rôznych e, technológií. E, takisto spôsob, sú tu rôzne veľké straty tepla a tak ďalej v potrubiach. Ako však môžeme ostatných e, presvedčiť, keď už my sme presvedčení? Po druhé, Mnohí tu povedali, že uhlík nemôžeme demonizovať, to by mal byť motor e, inovácie a to by som chcela počiarknúť. Chcem sa spýtať tu a teraz. Myslím si, že už čiastočne na túto otázku bolo odpovedané. Bolo povedané pri rozličných príležitostiach, že je potrebné prijať veľmi rýchlo e, legislatívu tak, aby bola odvážna a rýchlo aplikovateľná. A to musí byť podporené investíciami. Ak nebudú investície, nebude to možné. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za otázky. Ďakujem hosťom za to, že e, tu podnietili túto debatu, pán Čičester. E, dáme teraz minútu každému hosťovi na odpoveď. A takto, a tým potom uzavrieme túto schôdzu. Takže pa, s pripomienkami pána Čičestera, pán Sorensen jednu minútu a potom ostatní takisto po jednej minúte dostanú. Um, yeah, but, sorry, sorry. About the anxiousness about big government. Pokiaľ ide o opatrenia na úrovni vlády, ktoré by sme mohli prijať, e, je potrebné vytvoriť rámec, e, aby sme mohli my potom prijímať ďalšie patričné opatrenia. To sa nám nepodarí bez pomoci vlády. Vláda je jedinou autoritou, ktorá dokáže poskytnúť taký rámec, také ciele, také záväzky, ktoré potrebujeme na to, aby sme my potom mohli investovať a potom tieto výsledky budú v dispozícii 10, 15, 20 rokov bez e, zásahu vlády, bez takéhoto rámca to jednoducho nepôjde. Teda vláda je rozhodne dôležitá, ale taktiež si myslím, že e, inteligentné riadenie, inteligentná regulácia je to, čo potrebujeme. Isté, že regulácia môže mnoho poškodiť, ale na druhej strane môže priniesť e, mnoho dobrého a preto ju potrebujeme. To, je, to sú veľmi silné slova. Predseda komisie hovorí rád o rozumnej regulácii, o inteligentnej regulácii. Teraz dostane slovo pán Kortenhorst. Pýtali ste sa, či už sme dosiahli bod varu. Nož z vedeckého pohľadu e, tam bod varu už je v prípade klimatických zmien. My musíme teraz vyzvať tí, ktorí sú skeptickí voči klimatickým zmenám, ktorí nie sú dostatočne informovaní ktorí tvrdia, že nie je žiadny vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval. Um, musím ich presvedčiť, že práve naopak sú dôkazy, že ten bod varutu už sme dosiahli. Na druhej strane e, aj v iných oblastiach e, produktivitu inovácie už sme dosiahli bod varu. Tento rok 50 e, veterných elektrární na svete sa bude investovať v Číne, 62 E, slnečnej energie je tiež e, v Číne. Čína je teraz dominantnou krajinou, pokiaľ ide o elektrické e, vozidlá a práve rozširuje tieto svoje kapacity. Čína investuje do výskumu, do inovácií a to vo mnoho väčšej miere ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Takže pokiaľ ide o priemyselnú revolúciu, aj tu sme už dosiahli veľmi jasne bod varu a ak sa nebudeme schopní spamätať, tak jednoducho zmeškáme tento vlak. To bola veľmi dobrá odpoveď. E, teraz pán e, Degat. Teraz sa musíme snažiť o to, ako prejsť e, z, z úrovne vízie k strategickému plánu. Keď sa pozrieme okolo, všetci sú presvedčení, že už voda vrie. Teraz si musím uvedomiť, kedy je lepší čas implementovať zákony eh, a opatrenia, keď sa zamyslíme nad elektrárňami, eh, či chceme investovať do jadrovej elektrárne, tam je návratnosť 50 rokov. Vy že keď sa eh, o 10 rokov pozrieme na to, že je potrebné odpísať, myslím, že sa nájde dôvod preto, aby sa to neurobilo niektoré ďalšie aspekty. To bude dlhšie obdobie, 20 rokov, napríklad v prípade budov a vybavenia. Niektoré opatrenia sa dajú prijímať každý deň, iné nie. Niektoré sa týkajú kapitálových investícií, niektoré nie. Myslím, že musíme byť praktickí, musíme eh, postupovať jasne pretože tie opatrenia, ktoré sa dajú aplikovať celoplošne v Európe bez špecifikácie krajín, napríklad otázka uholných e, teplných elektrární v Polsku je komplikovanejšia. Tam je mnoho aspektov, ktoré s tým súvisia. E, môžeme implementovať rôzne akčné plány, Môžeme si povedať, že už voda vrie, ale musíme byť v tomto všetkom veľmi praktickí. Teraz pán doktor Edenhofer, ďakujem pekne. Ja by som rád priniesol dve pripomienky, ak dovolíte. Rád by som opätovne zdôraznil, že mi veľmi záleží na kom, a robím si obavy o, na vysok, o kombinácii vysokej ceny e, ropy a nízkej ceny uhlíka. A to je jeden z dôvodov, prečo e, je uhlie e, tak konkurenceschopné. Sme svedkami renesancie uhlia a uvidíme o 5 rokov. Za posledných 5 rokov sa intenzita uhlíka zvýšila, nie znížila. E, kľúčom je správna cena e, uhlíka a emisí uhlíka. Je potrebné si uvedomiť, že E, systém ETS je dôležitou e, inováciou. Sú potrebné ďalšie tri kroky. Európsky systém ETS by mal obsahovať všetky e, hlavné sektory. Ak bude pozostávať z týchto všetkých odvetví, budeme mať záruku, že dokážeme naplniť aj tie naj, finančne najnáročnejšie uhlíkové technológie. Po druhé, máme tu potenciál, aby tento systém ETS bol prepojený E, so systémom, ktorý je potrebný v iných štátoch. Teda mm, bolo by veľkou inšpiráciou vytvoriť e, napríklad trh v rámci OECD pre uhlíka, emisie uhlíka. A po tretie, myslím, že rozumné e, regulácie by sa mali implementovať správne a už sami o sebe naznačujú, že nebudeme regulovať všetky technológie, ktoré sú k dispozícii, ale musíme mať taký systém, ktorý je technologicky neutrálny, to e, si však vyžaduje snahu o dlhodobé znižovanie emisí. Toto je z môjho pohľadu dôležité. A ak by sme implementovali takéto opatrenia, myslím, že to by nielen ohrialo vodu, ale by to malo aj potenciál spustiť e, priemyselnú revolúciu. ďakujem všetkým a celkom iste e, spolu so mnou oceníte prínos našich panelistov. Ďakujem. And, um, I'm now, um, just, uh, two final comments. Ešte dve pripomienky z mojej strany, ak dovolíte, aby som zareagoval e, na to, čo povedal pani Jackson de Clips, e, Európsky parlament má oddelenie pre vedu a technológie. Ja som jeho predsedom a na tomto fóre sa venujeme rôznym činnostiam, ktoré sa týkajú tejto témy a budeme veľmi radi, ak budeme mať možnosť spolupracovať s vami. A ďalej analógia, ktorú naznačila Edik, Edith Herzog s tou e, vriacou vodou, s tým bodom varu, myslím, že je veľmi správna. Musíme presvedčiť našich občanov, že e, voda už naozaj vrie Toľko teda moje pripomienky a teraz e, e, s veľkým potešením odovzdávam slovo nášmu predsedovi, ktorému vďačíme za túto príležitosť. E, ďakujem pekne, ďakujem za vaše príspevky a rád by som poďakoval aj všetkým tlmočníkom. Dúfam, že nebudem potrebovať viac ako niekoľko minút na tieto záverečné poznámky. Rád by som poďakoval všetkým našim rečníkom, všetkým odborníkom, ktorí nám predniesli eh, také dôležité prezentácie. Čo sa týka odpovede na konkrétnu otázku, myslím, že to prechodné obdobie pre niektoré krajiny, ktoré eh, príliš závisia od uhlia, je ich eh, niekoľko v Európskej únii, Našťastie iba niekoľko. Viete, že e, C- systém CCS je nevyhnutný, ale nevieme zatiaľ, či funguje dostatočne. Nie sme si tým 100% istí, pretože ešte stále Samozrejme, e, otázka uskladňovania je v tomto smere najdôležitejšia, pretože e, ceny uskladňovania sú vysoké. Dúfam, že tento systém sa osvedčí v praxi, pretože bude nevyhnutný aj pre Čínu a Indiu. V budúcnosti nebudeme totiž schopní využívať tieto technológie iba v Európskej únii. To je nemožné. Isté, že ďalšia vec, či by sme mali podporiť jadrovú energiu, tak ako povedal kolega Joel Chichester, veľmi správne. Áno, moja krajina sa už oberá týmto smerom. Myslím a dúfam, že to bude veľmi úspešné, ale tvrdenie, že skrátka do hľadiska by sme sa mali sústredovať na energetickú účinnosť a energetické úspory na to, aby sme dosiahli ciele 30-percentných úspor do roku 2020. Je to skutočný boj. Máme teda skutočne obrovské možnosti a príležitosti. Teraz by som sa e, úplne v závere ešte rád vyjadril niektorým veciam. Aké sú teda ďalšie kroky, ktoré musíme urobiť? My tu teraz hovoríme o Európskej únii. Nevieme, aký bude výsledok najbližšieho stretnutia v Južnej Afrike. K tomu sa nebudeme vyjadrovať, ale keď hovoríme o takej zásadnej téme, ako prepojiť nízkouhlíkové hospodárstvo s prosperitou a s rastom, s vytváraním pracovných miest. Čo je potrebné urobiť v tomto smere? Ja by som rád navrhol niekoľko krokov. Poprvé, vytvoriť jednotný trh s energiou. To znamená prepojenia cezhraničné aj interné prepojenia. Preto je to tak dôležité. len preto, e, že ceny by to ovplyvnilo, na jednotnom trhu sa vždy priaznivejšie tvoria ceny. A bol by to základ eh, pre jednotný trh aj vo všetkých ďalších odvetviach eh, nášho hospodárstva. Teda jednotný trh pre celú Európsku úniu. To veľmi dobre vieme. Eh, hovorí o tom správa Monty a aj ďalšie dokumenty. Základom je jednotný trh s energiou. Je to tiež dôležité aj pre zelenú energiu, napríklad e, stredomorský kruh prepojenia, aby sa dala priviesť solárna energia zo Severu Afriky do Európy, alebo energia z veterných fariem zo severu Veľkej Británie do zvyšku Európy. Vďaka takýmto interkonektorom e, prepojeniam v tomto smere sú ešte problémy nielen medzi členskými štátmi, ale dokonca niekedy v rámci jedného členského štátu. A samozrejme, aby sa zrušili tie energetické ostrovy. Pobaltské krajiny sú najlepším príkladom tohto. Taktiež je to dôležité z hľadiska ceny, keď máme na mysli spotrebiteľov. Ja súhlasím, že spotrebiteľ je konec koncov najdôležitejší v príjmaní našich rozhodnutí. Aký je teda ďalší krok Hovoríme o bezpečnosti dodávok, energie, hovoríme o jednotnom trhu. Jednotný trh je skutočne nevyhnutný využitie rovnakých zdrojov energie a taktiež technológie, ktoré sa musia rozvíjať. Európsky strategický plán energie, toto je zásadné opatrenie. Ja som bol pred niekoľkými rokmi spravodajcom pre tento plán a v pléne som uviedol, že okamžite potrebujeme 10 miliard eur pre tento plán. Teraz už viem, že to nestačí takáto suma. Drahá Edith, malo by to byť 20. A to uplynuli iba 3 roky. Potrebujeme nové technológie, európske technológie, a taktiež efektívnosť, energetické úspory. jadrová energia, veterná energia, solárna energia. Tak toto možno bude o 50 rokov. A ešte posledná otázka, kde vziať peniaze? Myslím, že to je potrebné, bez peniazy, neurobíme nič, potrebujeme 200 miliard eur eh, na interkonektory v Európskej únii. Väčšina z tejto sumy bude musieť pochádzať zo súkromných zdrojov, ale žiaľ, veľmi dobre viete, že nie všetky projekty sú dostatočne atraktívne pre súkromných investorov. Musíme teda podporovať takéto projekty e, z verejných financií. Teda súkromné verejné partnerstva a investície sú v tomto smere e, dôležité teda kombinácia súkromných a verejných peňazí. Tiež samozrejme za využitia verejných požičiek Európska investičná banka už vyvinula postup v 7. rámcovom programe a tento funguje veľmi dobre. Zaznamenal obrovský pokrok a investičná investície do výskumu a do technológií, to je obsah 8. výskumného programu. A vďaka novým technológiám sa nám podarí dosiahnuť aj konkurenceschopnosť. A to je samozrejme dôležité pre našich občanov, pretože to ide ruka v ruka s vytváraním pracovných miest. V Európe máme skúsenosti, máme firmy, máme nápady, musíme eh, preto vytvoriť vhodné politické podmienky. Som si istý, že keďže vieme veľmi dobre, že sa nedajú oddeliť problémy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami a s energiou, um, tieto veci nás tam veľmi, dobre, veľmi úzko súvisia. Ide tu o nízkouhlíkovú prosperitu, o nízkouhlíkové hospodárstvo. Navrhoval som vytvorenie energetického spoločenstva Európskej únie, aby sme využili to, čo máme, čo najlepšie. Všetko navzájom spolu súvisí. Ďakujem všetkým za účasť, ďakujem za vynikajúce nápady. Som si istý, že sa v budúcnosti ešte stretneme. Ďakujem.